La séance est reprise, mes chers no Pokračujeme v našom zasadnutí, drahí kolegovia. Naši spravodajci sú tu prítomní, chcem ich privítať a chcem pripomenúť tým, že začneme hlasovaním, ako vždy. A teda by som sa chcela ubezpečiť, že či všetci máte svoju hlasovaciu kartičku. Ja svoju nemám, ale moja skupina mi zakázala, aby som hlasoval, takže sa nič nedieje v podstate. Takže chcel by som teraz navrhnúť, Un peu de silence, s'il vous plaît. Nous commençons. Ticho. Začneme našou prácu a začneme teda hlasovaním. Je to dôležité. Chcem vám navrhnúť, aby sme hneď išli k bodu 11 našeho programu schôdze. Ide o výročnú správu Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky za rok 2009. A máme tu dvoch spolu spravodajcov Roberto Gualtieriho a Nadeždu Nejensky. Neviem, či naši dvaja spolu spravodajcovia by chceli nám e, predtým, než budeme hlasovať, nám povedať niekoľko e, poznámok. Pán Gualtieri, nech sa páči. Nie, nie, nemám pripomienku, mám len ústny pozmeňujúci návrh, eh, ktorý by som rád predložil a mm, prediskutoval som to aj so spolu s pravodajkyňou pani Nízky, slečnou Nízky. A mm, nový odsek, eh, kde vyjadrujeme obavu z vysokých nákladov, ktoré vyplývajú z opatrení na mm, zaručenie ehm, New Charles Lexirak a Newpol Afganistan a mm, dodávateľské zmluvy od e, súkromných bezpečnostných spoločností a vyzýva na prijatie vhodných krokov, aby e, sa e, zlepšili účinnosť zdrojov EÚ. Ďakujem pekne. Hm, pani Nejensky s tým súhlasí, nikto iný sa nechce k tomu vyjadriť, takže to bolo vynikajúce, takže najprv ideme hlasovať o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložili dvaja spoluspravodajcovia, kto je za, Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Jednomyselne všetci. A záverečné hlasovanie k takto pozmenenému návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Čiže správa je teda prijatá a ja blahoželám našim dvom spolupravodajcom. Na základe tohto stanoviska, teda 1. februára, výbor AFED bude gestorsky príjmať, hlasovať o tejto sprave a následne by to malo byť na programe v, počas marca 1. Teraz eh, Ivalo Kalfin bude predkladať správu poskytnutie záruky únie EIB na straty z úverov a záruk eh, za úvery na projekty mimo Európskej únie. Odovzdám slovo našemu spravodajcovi. Chcel by som povedať toľko, že tu prebiehali veľmi detailné rokovania medzi politickými frakciami a že tieto sa dohodli, aby sa odhlasoval komplexný globálny kompromisný návrh, ktorý zapracoval niekoľko pozmeňujúcich návrhov a niekoľko zmien zo strany spravodajcov ako jednotný celok. Tento text, ktorý má záverečnú hm, verziu, bol rozdistribuovaný spoločne s týmto záverečným hlasovacím zoznamom. Poprosím vás, aby ste sa všetci naň pozreli, aby ste si overili, či všetci ho máte k dispozícii. Ak nie, tak mi to povedzte. A teraz nám pán spravodajca odprezentuje, čo nám navrhuje k hlasovaniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste konštatovali, aj ako ste už vy konštatovali, bola dosiahnutá dohoda medzi politickými skupinami. Chcem sa podakovať pani Trupel Haglund a pánovi Kolinovi, tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a za nádejnie e, východiska mm, podobe nového textu. Tento text je v podstate odsúhlasený en blok Chcel by som upriamiť e, vašu pozornosť, že je ešte e, doplnená hviezdička k Bielorusku v časti 2b, e, odsek 2, odrážka 1. A ak dovolíte, ja by som chcel navrhnúť jednu, jedno ústny, jeden ústny pozmeňovací návrh z podnetu e, právneho útvaru. Týka sa e, článkov 5 a 7 e, odsek 1a a ide o delegované akty. Ten ústny pozmeňujúci návrh sa týka 5.1 zmena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 a vypustíme nasledovný text. The, com the Commission should regularly report to the EP and uh, Council on the guidelines. Toto je teda uh, technicky pozmeňujúci návrh z podnetu právneho útvaru, teda toto navrhujem ako ústny pozmeňujúci návrh. Ďakujem. Je vous remercie. Ďakujem pekne. Takže principiálne budeme hlasovať uh, o celom kompromisnom návrhu, ktorý zohľadňuje všetky obavy politických skupín, ako aj návrhy kompromis, kompromisné návrhy spravodajce plus tento technický ústne pozmeňovací návrh a takisto aj e, hviezdičky. Neviem, či niekto mm, je proti tomu, aby sme hlasovali unblock. Zdá sa, že nie, takže teraz e, budeme hlasovať unblock, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Dvaja proti. Kto sa zdržal? Jeden sa zdržal. Tak, ten asi prišiel s nejakou zlou náladou. Správa tým pádom je schválená. Všetky pozmeňujúce návrhy sú schválené. Ale ešte treba záverečné hlasovanie ohľadom legislatívneho uznesenia, kto je za. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Také isté hlasovanie. Na základe tohto sa domnievame, že spravodajca po tomto hlasovaní na základe tohto hlasovania je habilitovaný výborom pre rozpočet, aby zvážil tento prijatý text ako mandát pre rokovania s radou za účelom jeho prerokovania buď v prvom čítaní alebo v druhom čítaní na základe toho, ako sa budú odohrávať tieto rokovania. 31. oktobra tohto roku vyprší platnosť. Tak toto máme ešte chvíľočku čas predtým, než vstúpi do platnosti, kto bude schválené práve toto uznesenie. A teda spravodajca, tak ako to urobil až doteraz, samozrejme sa spojí so stieňovými spravodajcami zo všetkých politických skupín počas prípravy týchto rokovaní. Takisto mi bolo povedané, že legislatívny súhlas alebo dohoda bude potrebovať ešte niekoľko poznámok, pokiaľ ide o ustanovenia horizontálneho alebo prírozového charakteru. Takže to sú také právne upresnenia, ktoré sú dôležité hlavne pre právnikov, ktoré by mali byť vám oboznamené. Takže teraz ďakujem ja spravodajcovi za túto vynikajúcu správu, takisto aj tieňovým spravodajcom umožnilo nám to v priebehu troch minút vyriešiť prácu, ktoré vyžadoval, ktorá vyžadovala viacero týždňov. Takže musíme mu za to poblahoželať. Na základe tohto môžeme pokračovať. pokračovať hlasovaní? Pýta sa pán predsedajúci. A nie. Bolo mu povedané, takže nie. Ak spravodajca je pripravený, chcem vám navrhnúť, aby sme prešli k správe Reimera Bégeho. Ide o bod 8 programu skôdze. To je téma, ktorú veľmi dobre poznáme ale ku ktorej e, je potrebné sa dohodnúť po tých posledných rokovaniach, ktoré prebiehali koncom minulého roku a aj stanovis, na základe stanoviska, ktoré nedávno prijala rady. Rada. Pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem, e, e, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. Zrejme nie je potrebné ešte aj dnes opisovať e, vývoj situácie počas novembra, decembra. Prosím, aby ste sa utišili. E, opakuje spravodajca. E, zrejme nemusím zopakovať vývoj situácie v novembri, decembri ale v súvislosti s ďalším vývojom v nadchádzajúcich mesiacoch by som chcel konštatovať, že v zmysle Lisabonskej zmluvy a v zmysle rokovacieho poriadku, e, ak hovoríme o vlastne rozpočtovom e, procese, za ktorý zodpovedá rozpočtový výbor, rečník prerušil svoj prejav. A čo sa týka e, rokovacieho poriadku súvisiace s viacročným finančným plánom a aj s otázkami súvisiacimi s medziinštitucionálnou dohodou. A jednoducho treba sa toho pridržiavať a tomu, komu sa to nepáči, by mal navrhnúť zmenu rokovacieho poriadku. Z toho, z toho, čo som uviedol, nám vyplývajú určité právomoci, aj povinnosti, možnosť moderácie, možnosť zjednodušenia e, ja som chcel e, toto deklarovať, aby to sa odrazilo aj v zápisnici zo stretnutia, aby do budúcnosti to bolo nadovšetko zrejme. Opäť sme narazili na následovnú situáciu. Komisia návrhy e, k e, prispôsobeniu medziinštitucionálnej dohody. E, komisia predložila tento návrh v marci 2010 parlament v septembri na základe správy rozpočtového výboru koncipoval určité stanovisko No a potom boli rokovania v období október až december a nebolo to vôbec jednoduché udržať rokovania na, na takej eh, produktívnej úrovni eh, predovšetkým e, s radou a e, v jej belgickým predsedníctvom. Jednoducho, rada ešte nebola celkom pripravená už e, na ten stav veci na základe práce, ktorá sa odviedla počas belgického predsedníctva. Máme dnes návrh maďarského predsedníctva datovaný 18. január v ktorom rada sa obracia na parlament a konštatuje, že rada by uvítala súhlasné stanovisko Európskeho parlamentu čo najskôr. Ja by som chcel zároveň dodať, že v tejto súvislosti v najbližších mesiacoch sa chceme pustiť do dôležitej témy, a to je argument, ktorý by sme, argumenty, ktoré by sme mohli využiť pri určitej blokácii zo strany rady. Predovšetkým ide o ITER. Máme k tomu e, vlastne akési, akési nové pohľady zo strany rady a počkáme, aké sa možnosti interpretácie na schvál používam túto formuláciu dostaneme od e, rady v najbližších týždňoch a čo nám z toho vyplýva. E, máme skutočne zatiaľ len návrh k úprave medziinštitucionálnej e, dohody a e, vlastne k tej otázke, ktorá súvisí s e, rokovacím poriadokom. A skutočne je fascinujúce, aké bezbrehé, bezbreho flexibilné interpretácie jedného a toho istého právneho textu sú možné. Myslel som, že už som videl všetko, mám dosť sivých vlasov, ale zjavne tá, e, tá miera flexibility, aká sa teraz prejavila, aj mňa samého e, prekvapila. Prv, než sa pustíme do intenzívnej e, diskusie v rámci konania spejúceho k udeleniu súhlasu, konferencia predsedov Eh, bude riešiť tú otázku, ako naložiť s existujúcim znením medzi inštitucionálnej dohody, ako to vyzerá s platnosťou tejto dohody, kým nemáme novú dohodu. A aký je vzťah medzi touto dohodou a E, Lisabonskou zmluvou a do akej miery tá Lisabonská zmluva sama o sebe mení veci v medziinstitucionálnej dohode. E, nepôjdem ďalej e, v, v, v tejto dišpute, pretože nie som právnik, ale jednoducho máme akési medziobdobie, kým sa príjme nová medziinštitucionálna dohoda, alebo kým sa nezmení e, táto dohoda. A my vieme, že bude musieť nastať jedno alebo druhé. To má e, to má priamy súvislosť s rozpočtovým konaním a vieme, že Lisabonská zmluva má článok, ktorý hovorí o tom, že je nevyhnutné uh, meniť túto e, medziinštitucionálnu dohodu, ktorá je sekundárnym právnym aktom a Lisabonská zmluva je primárnym e, a je jednoducho e, a v tejto súvislosti napríklad nám vzniká aj nová koncepcia povinných a do nepovinných výdavkov, napríklad v oblasti poľnohospodárskej politiky. No a to som chcel len predoslať. Očakávame, že 7. februára by sme mohli sa intenzívnejšie pustiť do diskusie na túto tému. Treba povedať toľko, že počas belgického predsedníctva sme mali intenzívne rokovania. Skutočne objavilo sa tam veľa podnetov, veľa podnetov, návrhov z našej strany, ktoré viac menej e, boli ako hádzanie, hádzanie hrachu na stenu, boli bez odozvy. Takže skutočne treba zvážiť to, že síce teraz Teraz sme e, e, vyzvaní k tomu, aby sme uviedli súhlasné stanovisko a pritom v článku 312 a 5 sa práve hovorí o tomto konaní, e, k súhlasnom konaní a v podstate tam je konštatované, že všetky tri zložky, Rada, Komisia a Európsky parlament by mali urobiť všetko preto, aby sa dopracovali k takémuto súhlasnému stanovisku. Čiže sme vyzvaní k tomu, aby sme sa dohodli a a určite, že dohoda prinesie určite, určité e, povinnosti pre zainteresované strany. E, ja som chcel poukázať na to, že e, tento, toto ustanovenie sa objavilo v Lisabonskej zmluve 312 lomeno 5 ako určitý kompromis vzhľadom na to, že e, parlament nemá právo spolurozhodovania pri schvaľovaní e, viacročného e, finančného rámca. Ale sa k tomu len vyjadrujeme. Preto je 312 peťka, aby sme tam mali priestor rokovať a dopracovať sa k dohode. No a je nám jasné, že tá dohoda bude znamená aj vyjadrenie určitých prísľubov, ktoré sa stanú záväznými pre zainteresované strany. Máme teraz e, návrh maďarského predsedníctva, e, ktorý e, vlastne súvisí ktorý súvisí s mechanizmom flexibility. To je to číslo 0,03 Toto vzýšlo e, z trialogu. Je to 0,03 v rámci tých e, e, maximálnych limitov, ale v liste, v liste je aj v liste, ktorý je vlastne určený konferencii predsedov. Tam je konštatované, e, že e, rada sa snažila výjsť v ústrety prianiu e, parlamentu. No, pravda je taká, že sme chceli trošku viac. Chceli, pri najmenšom sme chceli zachovať status quo, aktuálny stav veci. Takže otázka na, sa natíska, ako chceme pokročiť e, ďalej, vzhľadom na to, že e, právny útvar vyjadril e, určitý názor k tomu, že treba upraviť medziinštitucionálnu dohodu vo svetle Lisabonskej zmluvy. Ja teraz nechcem to všetko rozoberať, len poukazujem na to, že budeme to musieť zohľadniť vo všetkých ďalších krokoch. Ja už nechcem zachádzať do detajlov ale e, nech nebudem skutočne opakovať to, čo zaznelo v novembri, decembri, všetko, čo sa nedostalo do konečného textu, to sú, to sú e, technické otázky. E, ide o skutočne otázku rovnoceného počtu účastníkov rokovaní za zainteresované strany a tak ďalej. Pán predseda, ja by som chcel využiť čas, ktorý nám zostáva do 7. februára na to, aby som skoordinoval koordinátormi, s tieňovými spravodajcami komunikoval, aby sme si prebrali e, ďalšie kroky, aj harmonogram. Času mám dosť, zdá sa. E, chce, musíme zvážiť, ako sa postavíme k možným pozmenujúcim návrhom, pretože niečo bude predložené nám a my musíme byť pripravení na to, ako sa k tomu postavíme a v rámci trialógu budeme musieť zaujať stanovisko. A určite sa to neudeje, neudeje za deň alebo 14 dní a e, musíme skutočne e, toho 7. februára také prvotné e, názory ohľadom toho, aké chceme zaujať stanovisko a musíme mať jednoducho akúsi, akúsi základňu, ktorú potom chceme v ďalšom presadzovať. Prezum. Ďakujem pekne, Reimer. Myslím, že to bola veľmi jasná prezentácia toho, v akej situácii sa teraz nachádzame v tejto oblasti, v tomto balíčku. A chcem potvrdiť to, čo pripomenul Rajmer, čiže ja som sa oficiálne obratil na právnu službu, aby nám poskytli písomné hodnotenie, nie úsne, ale písomné, pretože úsne nám poskytli už viackrát. Majú čas na to, aby nám písomne predložili svoje stanovisko na jednej strane k tomu k spôsobu, ako medziinštitucionálna dohoda prešla ešte pred Lisabonskou zmluvou, ako sa naďalej uplatňuje od Lisabonskej zmluvy Takže toto je vlastne aj text zmluvy, ktorý to stanovuje. Takže buď to je vlastne zmluva alebo medziinstitucionálna dohoda, ktorá by sa mala týkať tejto, tohto obdobia 2007-2013 a teda v, za toho predpokladu, že to je text inštitucionálnej dohody, ktorý naďal by mal platiť až do roku 2013. Potom, ako vstúpia do platnosti Lisabonská zmluva, tak zmluva sa bude uplatňovať až do, od roku 2013. A aké sú konkrétne prostriedky správneho hľadiska, ktoré máme k dispozícii ako EP, aby sme mohli túto interpretáciu presadiť pred radou a z toho e, mať e, právne ako aj politické výhody voči rade. Takže obratili sme sa na právnu službu s touto otázkou a tak ako to povedal náš spravodajca, tak v tomto v tej chvíli, ako získame túto odpoveď, môžeme začať politickú diskusiu, aké budú ďalšie kroky. A teraz e, Gabriel Abajsada Ďakujem, pani predsednička. Je pravda, že pán Bege e, nám Eh, urobil zhrnutie situácie, ktorú máme a je pravda, že eh, nemáme vôbec eh, nutno sa hm, ponáhľať, aby sme v parlamente schválili nový finančný rámec ani medziinstitucionálnu dohodu. Pozdali sme o hm, právnu štúdiu, aby sme vedeli, že v akej situácii sa nachádzame a tí, ktorí určujú hm, či táto e, dohoda e, bude v platnosti alebo nie, v závislosti od toho, či ju schválime alebo nie, ale ako povedal aj pán Böge, e, závisí to aj od tých právnych štúdií a ich text závisí od toho, že kto ich objedná a od koho ich objedná, tak to môže dať rôzne stanoviska. Ja myslím, že parlament už by mal mať jasno v tom, že akú stratégiu bude mm, uplatňovať, e, alebo e, skôr ako stratégiu rozhodnutia, aké máme prijať. Pretože keď sa pozrieme na históriu, históriu pred rokom tu na skutočnosti my e, tu vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti prispôsobujeme medziinstitucionálnu dohodu a vytvárame nový finančný rámec. Jednoducho my prispôsobujeme to, čo už e, máme právne upravené. A preto komisia e, nám e, predložila návrh na prispôsobenie, ktorý je absolútne neutrálny. A to, čo sme už mali, to, čo sme už mali, premenila to tým, že to prispôsobila k právnym predpisom. Takže ešte to zopakujem. Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy my musíme um, sa prispôsobiť na túto Lisabonskú uh, zmluvu um, nová medziinstitucionálna dohoda a nový finančný rámec. A preto komisia predkladá tento dokument a to je úplne neutrálna vec. A parlament by eh, mohol eh, úplne bez výhrad prijať eh, tento návrh, ale čo sa deje, keď rada rozhodne, že to využije a povie nám, že to musíme prijať, tak potom nás, nám predkladá podľa mňa úplne nepriateľný návrh a my tiež máme protinávrh v tomto zmysle. Keď oni chcú zmeny, aj my chceme zmeny. A my im to hovoríme už od začiatku volebného obdobia, že chceme veľa viacej pružnosti, aby to bolo Dostatočne a my sme im dali dostatok eh, dôkazov, aby sme zargumentovali to, čo žiadame. Ehm, budeme čakať, ako som už povedal, na ehm, tú právnu štúdiu, ale musíme povedať v každom prípade eh, rade, že nepríjmame ich návrh. Neviem, eh, aký formálny postup na to musíme urobiť, ale mali by sme im jasne vyjadriť, že nepríjmame tento návrh. A po prvé a po druhé, buď príjmeme ehm, to, čo komisia povedala jednoducho, že len um, transformácia na terajšiu právnu situáciu, alebo ak chcú vyjednávať, pretože chcú zmeniť to, čo už máme, tak aj my máme náš návrh a poďme im, ako to pripomenul pán Böge v septembri. Žiadali sme väčšiu pružnosť a žiadali sme, aby sa zvýšil nástroj pružnosti. A chcela som vám tiež pripomenúť, pretože sme sa veľmi sústredovali na debatu o pružnosti, že to nie je len tento bod, v ktorom sa musíme mať na pozore, pretože e, vieme, že tam prichádza veľká zmena, ale je to aj ďalší bod a m, vzhľadom na to, ako prebehali rokovania, aké, aké prostredie alebo nezhoda, ktorá môže nastať medzi stanoviskom parlamentu a rady, musíme sa mať veľmi na pozore a to je bod, v ktorom sa hovorí, že čo by sa stalo, keby e, nenastala dohoda na budúcom finančnom výhľade a ako e, by sa predlžili terajšie finančné výhľady. Myslím, že to je možnosť e, dosť istá, ktorá môže nastať a preto musíme e, veľmi e, sebe na pozore v tomto článku, pretože komisia predložila písomne k tejto časti článku, že finančné výhľady by sa predložili s ohľadom na minulý rok a s tými prispôsobeniami ktoré treba urobiť a um, rada e, sa odvolá na e, tento list komisie a odvolá sa aj neslovenskú zmluvu a ja myslím, že reakcia môže byť rovnaká. V dobrej vôli môžem povedať, že reakcia by bola rovnaká, ale uh, oni to z nejakého dôvodu zmenili. A neviem prečo. Pretože nechcem mať pochybnosti a radšej by som mala výklad tohoto návrhu komisie my, eh, čo sa týka prúznosti, tiež môžeme predložiť vlastný návrh. Takže, aby som to zhrnula, budeme čakať na tú právnu štúdiu, ale my by sme aj tak mali naďalej vypracovať našu pozíciu bez ohľadu na to, eh, čo nám ukáže táto štúdia, bez toho, by sme odhalili naše karty. No, budeme eh, čakať, aká bude odozva mm, rady a potom si vyložíme karty na stôl. Merci, Eider. Ďakujem, Eider. Teraz Helga má slovo. Ja, vielen Dank an Ďakujem pekne Reimerovi za jeho uh, uh, úvodné slovo. Domnievam sa, že e, v prípade tohto bodu máme veľmi e, jasné stanovisko. Európsky parlament musí mať jasný názor na medziinštitucionálnu dohodu. Nejde o maličkosť, ale ide o zásadnú vec, ktorá sa priamo týka aj uplatňovania na, našich práv. Súhlasím s tým, že treba e, si e, vyžiadať stanovisko právneho útvaru a musíme si uvedomiť jednu vec, že, nie, že neexistuje žiadna dohoda. Musíme sa pripraviť na to, ako sa zachováme, pokiaľ nebude dohoda, pokiaľ sa nedopracujeme k dohode, k Eh, ohľadom eh, nového eh, znenia interinstitucionálnej dohody. Musíme mať jasno v tom, čo je pre nás zásadné v tejto dohode a kde môžeme trošku povoliť. Musíme si uvedomiť, čo je kľúčové, ak nechceme sa nechať zahnať do úzadia. Isté, máme rokovaciu váhu, máme dosť aj času, môžeme sa teda vynikajúco pripraviť, ale čo sa týka tohto bodu, ktorý hovorí o našich právach a záujmoch, nesmieme tu byť slabí, musíme si to jasne presadiť. Ďakujem pekne. Helga, teraz pán Godmany. Ja mám dve otázky pre e, nášho kolegu, pána, pre pána Begeho. Musím povedať, že Nerozumiem tomu dosť dobre. Je to nejaké komplikované. Preto mám dve otázky. E, prv, než sme e, schválili rozpočet 2011, komisia predložila návrh e, zmien medzi inštitucionálnej dohody. Rada urobila určité korekcie, ktoré neboli pre nás akceptovateľné, preto sme to neschválili. No ale napokon bol schválený e, rozpočet a teraz sa bavíme len o medziinštitucionálnej dohode. Pokiaľ správne veci chápem, niekto nás chce postaviť pred súd, lebo vraj to celé konanie nie je v súlade s, s Lisabonskou zmluvou a, e, a bolo mi povedané, že nie je možné upraviť rozpočet po tom, ako vstúpila do platnosti Lisabonská e, zmluva bez toho, aby sme upravili medziinštitucionálnu dohodu. Je to tak alebo nie? Uh, vraj nemôžu e, e, vlastne presadiť viacročnú, viacročný finančný výhľad bez nášho súhlasu. Je tak? Ale mám ešte druhú otázku, ktorá nadvezuje na včerajšie jednanie v tomto výbore. E, hovo, čo... Včer, vraj existuje teda návrh komisie a rady ohľadom ITERu. Uh, to znamená vraj, že možno urobiť nejaké obmedzené úpravy medziinstitucionálnej dohody. Čo to znamená obmedzené úpravy, to nikto nevie. Ale cieľom toho má byť, aby sme e, vlastne mohli narábať s ITERom. Uvedome si jednu vec. Práve nedávno sme schválili rozpočet a teraz sa chceme pustiť do práce na zmenu interinstitucionálnej dohody a k tomu treba súhlas parlamentu aj rady. Ja sa chcem opýtať, čo to znamená obmedzené zmeny medzi inštitucionálnej dohody. To by som rád E, vedel, aká je na to odpoveď. A moja, moja ďalšia otázka je, no budeme sa sporiť o tom pred súdom alebo nie? Ďakujem pekne, myslím si, že Reimer vie perfektne zodpovedať na túto oskách. Pán spravodajca, máte slovo. Ja, vielen Dank. Also... Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za vaše vyjadrenia. Myslím, že je nasledovné je jasné, aké sú nasledovné kroky. Najprv stanovisko právneho útvaru, potom diskusia ohľadom pozmenujúcich návrhov, o ktorých už dlho sa hovorí a a v podstate e, tam môžeme sa zamyslieť nad pozmenujúcimi návrhmi interinstitucionálnej dohody, nad ktorými sme sa zatiaľ ešte nezamýšľali. Možno ešte nejaké ďalšie veci vyvstali. Lisabonská zmluva je jednoznačná, čo sa týka e, nedohodnutia sa e, ohľadom viacročného finančného výhľadu, ktorý musí byť na obdobie minimálnych 5 rokov. V takom prípade, ako hovorí Lisabonská zmluva, tá vychádza sa potom z hraničných hodnot zakotvených v aktuálnom rozpočte. No a v poslednom liste sa hovorilo o 5-ročnom období, potom o 6-ročnom období No a e, vlastne e, potom sa, e, potom sa hovorilo o tom, že by sa vychádzalo z tých maximálnych hodnot rozpočtu 2011 a tam mm, sa hovorilo o, o, o určitej tolerancii 1% hovorilo sa tam, že vlastne ten ďalší finančný rámec by nemal ísť nad rámec toho, čo bude v roku 2013, ale takisto tá valorizácia e, zohľadňujúca infláciu by mala byť nižšia ako doposiaľ. Čiže tá technická úprava by vlastne znamenala by vlastne znamenala len polovičné zníženie e, štandardného e, navýšenia v rámci toho viacročného rámca bolo povedané, e, e, rok 2013, horná hranica a týmto končí. A musíme si uvedomiť, e, že pokiaľ nepokročíme, tak zotrváme na takejto hranici, budeme len rokovať, kým sa nedopracujeme k riešeniu. Ale ako tu povedal jeden z vás, aký je vzťah medzi existujúcou, existujúcim znemím, medzi inštitucionálnej dohody a toho horizontu 2013-2014, ak v tom čase sa, e, alebo dovtedy sa nedopracujeme k dohode. Čo to znamená? No a to už je pomerne komplikovaná analýza Nechcem už zachádzať do nejakých eh, krízových scenárov. Myslím, že Európa prežije aj medziinštitucionálnu dohodu, ktorá eh, nebude eh, plnohodnotne schválená, ale fakt je ten, že by to bolo žiadoce a preto sa musíme, sa, preto sa musíme dôkladne pripraviť na, na tie kroky, ktoré sú potrebné. Pán, pán Godmanis, musím povedať, nekomplikujte už komplikované veci k ITERu to je celkom zaujímavá téma. E, vlastne je možná diskusia o tom, či nie sú možnosti využiť prostriedky z roku 2010 ktoré, tak povediať, sa nevyužili, ako by stratili, či by sme prípadne to nemohli využiť, ak by sme veľmi flexibilne interpretovali e, e, rozpočtovú legislatívu. Včera ma upozornili kolegovia, že e, vlastne podobná diskusia sa už odohrala ohľadom pránu obnovy. No a tam vznikla tá možnosť presunúť veci, presunúť veci z jedného miesta na druhý, ale takéto niečo tie iné inštitúcie to zmietli zo stola. Považoval som za nevyhnutné to povedať, eh, ako povedať a vysvetliť, ako sa narába s právnymi, eh, nástrojmi. V EÚ zdá sa, že raz je pohľad taký a potom je onaký. Tá interpretácia je pomerne flexibilná. No a e, môžeme skutočne tú flexibilitu vyhnať do extrému. Čo to však dlhodobo znamená pre rozpočet a pre parlament? No a za, zatiaľ sme nikdy s takouto e, extrémnou flexibilitou nenarábali pri koncipovaní e, rozpočtu, ale do budúcnosti kto ho vie. Uvidíme, čo dostaneme zo strany rady a čo to bude znamenať z hľadiska financovania ITERu, z hľadiska budúceho rozpočtového konania. Či je to čosi nápomocné, prínosné pre parlament alebo nie. Nebudem to teraz rozoberať, ale priznám sa, že sa teším na tú diskusiu, pretože z nej vzídu nové témy, nové pohľady. Nemám teraz po ruke e, e, čísla ohľadom ITERu v rámci okruhu 2 e, v rámci položky ITER, ale pokiaľ sa tá situácii na agrárnych trhoch bude odvíjať tak ako doposiaľ, tak budeme potrebovať asi nejaký finančný balík pre zabezpečenie potravín, pretože skutočne zásadným spôsobom sa zmenili cenové štruktúry na agrárnom trhu. Uvidíme, ako dlho e, to bude tak vyzerať a objavujú sa špekulatívne e, e, kroky E, komisia nedávno vydala dokument, ktorá hodnotí tú situáciu. Úplne sa nestutožňujem s tou analýzou komisie, ale fakt je ten, že tá situácia sa e, otriasa. Len sa pozrime na extrém. V prípade kaká, kaká prechádza cez 12, e, 14 medzistupňov, medzičlánkov, kým to príde do Európy a to, a to skutočne aj veľmi e, ovplyvňuje konečnú cenu a vlastne aj narábanie s tým kakaom. A musíme povedať, že ten vývoj cenový je explozívny a vraciame sa akoby do čias diskusie v roku 2007. To znamená rozvojová politika, e, vrátanie e, vlastne tých dlhodobých perspektív Vieme, že výbor, pre, e, e, ktorý je e, kompetentný pre otázky rozvoja, sa zaoberal rôznymi aspektami, ktoré budeme musieť aj my vziať v úvahu. No a medzinárodné organizácie samozrejme tiež majú do toho čo povedať. Nechápte moje slova ako nejaké umelé špekulácie. Ja len upozorňujem na to, že rozpočet môže byť postavený pred veľké výzvy. No a Viem, že som e, nezodpovedal otázky pána Goodmaniza uspokojivo, ale nedokážem v tejto chvíli viac povedať. Myslím si, že možno očakávať nejaké nové pohľady, nové prístupy. To všetko vzíde z toho kola rokovaní, ktorý je pred nami. Musíme počkať, čo dostaneme od komisie, od rady a potom na základe toho e, náš rozpočtový výbor príjme stanovisko, bude koncipovať protinávrh k tomu návrhu komisie a rady. No a uvidíme, aké tlaky z toho vzídu. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne. Drahý Reimer, všetko je jasné. Máme, e, budeme mať dispozícii teda tú právnu správu zo strany právnej služby, aby sme mali silnú správu. Neviem, či budeme mať oceľový meč alebo papierový meč, to všetko závisí od toho. A budeme na základe tohto potom môcť zvážiť e, tú aktuálnu situáciu, ak čas bude bežať proti nám alebo pre nás ale myslím si, že ďalej už sa nám dnes nepodarí dostať. Tak ako to povedal náš spravodajca, na následujúcom zasadnutí môžeme znovu sa venovať tejto diskusii, aby sme mali základné informácie, ktoré potrebujeme k dispozícii. Teraz vám chcem navrhnúť, aby sme išli z bodu 16 programu schôdze. Ide o posledné hlasovanie predtým, než budeme preskúmavať eh, za prítomnosti riaditeľa O'Sullivana, ktorého chcem privítať, e, ktorý sa k nám pridal. Ten problém nehnuteľnosti pre vonkajšiu zahraničnú službu. To je vlastne bod 17. Bod 16, pokiaľ ide o platby. Sidonia nám teraz nič nejde navrhnúť. Alebo predsa len niečo? Nejakú platbu nám chceš tu navrhnúť? V skutočnosti je tu e, jedna platba alebo prevod, e, ktorý sa dostal do výboru, asi viete. E, ja sama nie som pripravená odporučiť jej schválenie, pretože ani poslanci to ešte nedostali a viem, že to nenalieha, tak je lepšie mať diskusiu o tomto prevode na budúcej schôzi výboru. Donc, il en est ainsi. Dobre, takže takto. To bolo rozhodnuté. Naopak Helga. Nám chce niečo povedať? As soon as she will... Ako náhle skončí osobný rozhovor s pánom Godmanisom. No, no, I, I would hate to disturb you. E, nerad vás ruším. No teraz je na čase, aby Helga nám prednesla návrh e, prevadu e, účtovnému dvoru alebo dvoru auditorov Helga. Uh, sorry. So, um, on the transfer, um... K um, tomu prevodu budem hovoriť po nemecky. Dvor auditorov um, mal neočakané výdavky v rozpočtovej kapitole 10. To sú odmeny členom uh, dvoru auditorov a e, traja členovia museli byť nahradení a to vytvorilo ďalšie e, náklady, hlavne e, čo sa týka ich presťovania a podľa tohoto dvora tieto náklady neboli vydateľné pri predložení rozpočtu na rok 2011. Preto dvor auditorov navrhuje 481 tisíc eur, z kapitoly 10 eh, eh, eh, z odmien presunúť a tým pádom, aby zafinancovali tie náklady na stiahovanie členov a mm, celkom budú čerpať 16 tisíc eur na cestovanie, 141 na usadenie a 60 tisíc eur na stiahovanie a 261 tisíc eur na dočasné príplatky E, ja s tým nevidím žiadny problém, všetko je jasné. Ak kolegovia ešte majú nejaké podrobné otázky, ak je tu zástupca účtovného dvora, tak by som ho požiadala, aby na to odpovedal. Ja ne, e, našla som žiadne veľké problémy, ale ak to tak kolegovia vidia, tak potom žiadam o ďalšie vysvetlenie. Merci Elga. Monsieur Portaš. Ďakujem pekne. Helga, teraz pán Portaš. Eu estou mais tranquilo em não serem milhões, serem milhares. Eh, Ďakujem pekne. Eh, určite, že nejde o milióny ani miliardy, ale 13 eh, osôb z dvoru auditorov a takéto tá, takáto suma, prosím vás, vysvetlite mi to do detailov, čo vlastne je. Madame le rapporteur, la, la... Pani spravodajkyňa pardon, teda pani Vertman má ďalšiu otázku. A ak by niekto, kto tu zastupuje dvor auditorov, e, je prítomný, tak predtým, než uzatvoríme túto záležitosť, mu dám slovo. Pani Vertman má slovo. Ďakujem, mám jednu otázku k tým nákladom e, na sťahovanie. Keď tých 16 tisíc e, vy 60 tisíc vydelím tromi, tak mám 20 tisíc na hlavu na týchto troch členov a teraz neviem, že e, kde sa usadili a s akými nákladmi, ale e, myslím, že 20 tisíc je naozaj trošku veľa na jedného človeka a e, musím povedať, že musíme vedieť informácie o nákladoch sťahovania, ktoré dvor auditorov e, započítal a my e, žiadame e, vysvetlenie, ako týchto 20 tisíc pri nákladoch na presťahovanie tých osôb, ako k nim dospeli a radili sme k tomu mali nejaké zdroje a literatúra, aby sme sa o tom mohli podrobne informovať a tiež aby sme mohli aj rozmýšľať o zmene týchto nákladov na osobu. Ďakujem pekne, pán Wall. <coughs> Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja som si pôvodne myslel, že to bolo veľa peňazí navyše len na troch eh, členov dvorov auditorov, e, ktorí odchádzajú tento rok. No, e, myslím, že e, dostane vysvetlenie väčšiny týchto výdavkov. No správa tiež hovorí, že nebude asi dostatočná marža v kapitole 12 a bude potrebné ďalšie zmeny neskôr v tomto roku. A takže sa chcem pýtať, či spravodajca k dvoru auditorov nám to môže vysvetliť, že aké ďalšie zmeny a peniaze navyše budú možno potrebné koncom roka. Merci. Ďakujem pekne. Neviem, či ešte niekto je tu teda prítomný z dvoru auditorov. Nie. Evidentne nedostali eh, preplatené náklady na to, aby sa mohli odobrať sem a vysvetliť nám to. Helga, tak je to na vás. Môžete odpovedať na túto otázku? Um, Ďakujem, pán predseda. Začnem s cestovným nákladom cestovnými nákladmi, to je tá menšia suma 16 tisíc eur, nie je tá suma, ktorú pán Portač povedal a samozrejme to súvisí všeobecne s tým, čo chceme. Oni e, musia zaplatiť e, im cestu, aby si pozreli to miesto, aby si to preverili. v zásade nemôžeme namietať. E, táto suma je teraz príliš vysoká. Keď chcú robiť dobrý monitoring, tak musia mať možnosť svoju prácu vykonať e, toľko k tomu, ale k tým e, nákladom stiahovania nemôžem e, viac povedať. Ja som tiež dúfala, že to bude zastupca mm, do dvora auditorov a dúfam, že to bude na budúce. Musím to presúť na ďalšiu schôdzu a dúfam, že potom to vyjasní a teraz žiaľ vám nemôžem povedať všetky tie detaily. Ďakujem pekne. Zdá sa mi, že toto je rozumný návrh vzhľadom na informácie, ktoré sú nedostatočné, ktoré nám boli zatiaľ zaslané. Ďakujem pekne pani spravodajkyni a teraz prejdeme k veľkej téme tohto zasadnutia. Ide o prázdninový dom pána Salivena, o druhú prázdninovú rezidenciu. Sme veľmi šťastní, že znova vás môžeme tu privítať, pán riaditeľ, vo vašej význačnej súčasnej funkcii. A teraz odovzdám slovo pani Holmajer, ktorá už na minulom zasadnutí nám odprezentovala tento problém v politike oblasti nehnuteľnosti, pokiaľ ide o oddelenie vonkajšej služby, SVČ. A teraz by nám mala upresniť situáciu a určite nám poskytne dodatočné informácie v tejto oblasti. Drahá Monika, máte slovo. Lieber Herr Vorsitzender, Milý pán predseda, pán generálny riaditeľ, kolegovia a kolegyne, ja e, priznávam, že radšej by som sa bavila o chate pána Sullivana ako tomto spise, lebo to by bolo asi jednoduchšie ako hovoriť o tomto spise. A nielen, že to je veľa práce a e, vidíme, keď e, vzniká nová inštitúcia, a dve existujúce ako komisia a rada sú za to zodpovedné, aké komplikácie e, sa e, pri e, riešení týchto troch inštitúcií dostávajú, nastávajú. A tieto tri inštitúcie boli také rôznorodé, že definitívne neboli zložiteľné a z toho dôvodu sme mm, počas e, týždňa sa s pánom Sullivanom snažili e, tieto veci zosúľadiť. Aj komisia bola e, napomocná. Pri rade to nebolo vždy také jednoduché, ale nakoniec to fungovalo. Takže teraz tie čísla trošku môžu byť v súlade, ale nemôžem dnes dať 100% istotu, lebo to naozaj nie je jednoduché Ide tu o otázku um, budovy Európskej zahraničnej služby a o prenájom. Oni eh, chcú um, si prenajať eh, komplex budov The Capital a je to 6 nezávislých budov, eh, ktoré však sú istými chodbami prepojené. Jedna z tých šestich budov je už obsadená úradom EPSO a to je tým pádom e, vylúčené z tohoto znamu, lebo už je obsadená. E, tie e, budovy majú byť okolo Ramplon Schumann a vlastníci, poviem teraz sarkasticky, ku podivu je to firma AXA a pri príprave to bolo tak koncipované, aby to požadovalo požadavkám, vyhovalo požiadavkám komisie, ale to je len náhoda a nemuseli oni na to pristúpiť. Takže táto nová budova bola mm, odovzdaná novému majiteľovi AXA a tieto e, priestory e, boli toľko a toľko podľa výbavy budov. Je to e, na 6 budov správne a na 5 budov si myslím, že to je mm, príliš tesné, pretože v priemere ne zodpovedajú požiadavkám Rady a komisie. E, tá kancelárska plocha, ktorá sa má prenajmať, e, je 60 e, tisíc štvorcových metrov. Nemáme našťastie problémy s azbestom alebo podobnými a začne teraz mluvou. RD um, najprv dala špecifické požiadavky a prvá požiadavka je, že chcú byť e, v blízkosti rady a komisie. Oni chcú, aby ich personál bol e, sústredený do jedného miesta, pretože bolo by e, ťažké, aby bola táto zahraničná služba tak umiestnená, že by v x budovách boli personál rozhádzaný není žiadna iná budova, ktorá e, by e, zodpovedala požiadavkám zahraničnej služby, ktorá by bola vhodná ďalšie alternatívy, e, niekde ich umiestniť, neboli preverené a táto dohoda má byť dohoda pre užívateľov na užívanie 23 rokov a tá nemá žiadnu doložku o odstúpení ani žiadnu opciu na um, odkúpenie, ak sa ju odmieta a um, po druhé um, vypovedanie dohody nie je plánované, pretože to by sa ešte potom e, zdražilo podľa e, zahraničnej služby. E, táto dohoda mala byť v decembri 2010 podpísaná a potom sa to museli posunúť kvôli rokovaniu tu v rozpočtovom výbore. Potom stiahovanie malo byť koncom roka a kvôli tej dohode o užívaní my šporíme dane, ale a táto dohoda o užívaní e, nám e, dáva väčšiu zodpovednosť, aká je terajšia situácia a jedna časť e, presunutého personálu v zahraničnej služby je v priestoroch Rady a komisie zatiaľ. A teraz aj kvôli novej konštelácii je časť eh, toho eh, personálu už v týchto mm, budovách eh, zahraničnej služby, ktoré už boli prevedené, umiestnení. Čo sa týka výmery v štvorcových metroch, tieto údaje boli nesúladné a ja som ich preverila a aj s tieňovými spravodajcami som to preverila, musím to vyjasniť a pýtal sa ma, že ako to je a hovorí, že tam je 38 tisíc štvorcových metrov, ktorá je, ktoré sú dané k dispozícii, ale e, skutočná plocha um, musí byť 49 500 48 tisíc e, e, štvorcových metrov oznámila komisia na základe počtu personálu a podľa oznámenia tam bolo 10 tisíc štvorcových metrov na základe 334 metrov na osvab požadovaná od rady. Táto plocha je taká, že komisia e, vyžaduje z tých 49 tisíc, ktoré sú tam k dispozícii, 18 tisíc v e, budove Sions a Forsar do konca e, roku 2011, aby boli odovzdané. A teda časť tej plochy, ktorú ktorá sa tým získa, má byť kompenzovaná a, a, 31 tisíc e, štvorcových metrov e, má byť využívaná plocha zo strany komisie 14 tisíc, zo strany rady 12 tisíc a zo strany e, zahraničnej služby 5 tisíc. K tomu ešte nemáme žiadne bližšie údaje o tom, že do akej miery je to nutné a ako to plánujú komisia už ohlasila e, dodatočné požiadavky na budovy vzhľadom e, na terajšiu personálnu situáciu v komisii. Už e, prebiehajú plánovania a rada tiež ohlasila toto v súvislosti s rozšírením o Chorvátsko aj v súvislosti s personálnymi otázkami, ktoré nemôžu adekvátne pokryť. A chcem povedať, že v rade sú s tým trochu problémy, pretože oni eh, príliš veľa predpisov pripravujú a ja som si pozrel eh, a vyvočal presnú plochu budovy Justus Lipsus a tá, tam je plocha oveľa väčšia ako v iných a preto som si dovolila eh, tvrdiť, že chcem, aby e, presne povedali rozpočtovému výboru, ak máme súhlasiť s tým, že čo sa má urobiť s e, touto plochou. A situácia v budove kapitolu. A čo týka um, pr- priemernej plochy, je to 32 metrov na osob a v komisii je to 37 až 38 metrov na osobu takže až e, tak natesno to v rade nemajú. A keďže sa e, výrazne e, viac personálu presúva, tak 49 tisíc štvorcových metrov sa voľní a plánuje sa, že buduje kapitol sa umiestní 454 osôb a teraz práve presne sa hovorí, že kto, prečo a ako. A mm, to súvislí aj s mojou ďalšou otázkou. V zahraničnej službe myslím, že tam sa nemôže ten personál hodne umiestniť a e, tam budú problémy s e, predstavbou, pretože e, ja som mal otázky, že sa tam majú zradiť veľkopriestorové kancelárie No, už dlhodobo sa to ukazuje ako nesprávne. E, môžeme mať e, pár osob v jednom e, priestore, ale to, čo si predstavujú pod veľkou priestorov kanceláriou, to som nerobil, pretože už je dokázané, že tam osoby horšie pracujú v takom prostredí. No preto ja žiadam, aby zahraničná služba bola pri plánovaní realistická, pretože radšej tie e, veci e, nebudeme sedieť, aby e, ten personál musel sedieť spolu, pretože oni ešte majú dodatočné požiadavky na priestory, pretože zahraničná služba potrebuje konferenčné priestory, potrebuje bezpečnostné priestory, aj tlačové stredisko a zahraničnú službu nemôžeme zriadiť ako normálnu kancelárskú budovu a to nie je z luxusu, ale z účelnosti a aj vysoká predstaviteľka musí mať e, príslušné priestory. Ďalej k situácii v plánovanej budove Capitol. Tam je ešte jeden háčik. Okrem toho, v týchto piatich budovách je v podzemí aj samobsluha, aj e, reštaurácia, aj bufet, e, aj holič, aj posilovňa a ešte e, ďalšie, ďalšie služby. E, tieto e, obchody majú samostatné núzové východy, ale z časti majú aj prístup k kompresorom v budove Park House zahraničnej služby a toto tieto nezrovnateľní nájomcovia spolu v jednej budove s zahraničnou službou vyvolávajú pochybnosti a toto už bolo diskutované niekoľkokrát e, s komisiou a zatiaľ ešte nie žiadny bezpečnostný koncept, e, ktorý by sme mohli považovať za znesiteľný a e, zahraničná služba hovorí, že napriek tej samobsluhe a ďalším obchodom, ktoré sú tam, predpoklad, že aj tak to budú zabezpečiť mali ste pochybnosti, chcem ich vyjadriť a je to v rozpore s tým, čo RD je presvedčená. Napríklad mi povedali, že na e, britské veľvyslanectvo tiež má reštauráciu v podzemí. Teda e, v rámci toho nie je možné zabezpečiť e, úplnú bezpečnosť, ale potrebný štandard bezpečnostných opatrení možno zaručiť. Teraz k nákladom tieto náklady mali byť e, každoročne nominálne, to znamená, že tam není valorizácia, nominálne 12,5 e, milióna by to malo byť ročne a rozdelenie nákladov má byť nasledovné. Plocha kancelárska je 56 tisíc a e, to je na základe dohody o užívaní niekoľko eur na rok na meter štvorcový a na základe viacerých európskych budov, nehovorím na základe ostatných, ale my tu vlastne určujeme trhovú cenu. Trhová cena je vždy dosť vysoká, pretože my tu prenajímame si budovy aj lobbysti, aj ďalšie v súvislosti s európskymi inštitúciami a preto sú tie ceny stále vysoké a je to v súvislosti v rámci s cenami za nájom, ktoré sa v európskej štvrte pohybujú. Tá cena je 1,3 milióna a viacúčové priestory sú 1730 m2 vrátane zariadenia. To bude stáť 294 e, za rok a cena za meter e, tam je 170 eur e, za meter a potom máme archív, e, tam e, bude cena 110 eur na meter štvorcový na rok. Ďalší konkrétny problém je s parkovacími miestami pre 1500 osôb, vrátane vysokej predstaviteľky. Máme len parkovisko 270 miest. Nemožno to považovať za predimenzované. No, pani Trepo s tým isto bude súhlasiť. Keď tam je menej parkovacích miest ako normálne. Výhoda e, z tejto dohody je, že máme e, tam pár mesiacov zadarmo, pretože keď si e, zoberieme e, túto budovu, tak máme istú prechodnú dobu, počas ktorej to musíme prestavať a musíme to zariadiť ako kancelárske budovy e, podľa potrieb e, zahraničnej služby. Ďalšie konferenčné a príjmacie priestory. To podľa mňa nezodpovedá normálnej budove komisie. Hodnotenie neutrálnosti bodových z rozpočtov hľadiska už e, um, bolo predložené komisii a ja to e, neberiem na vedomie, pretože to považujem e, za umelecky kreatívne, pretože to nie je nákladov neutrálne. Keď máme byť úprimní, by sme z toho ani nevychádzali. Zariadenie je problém, pretože dnes nevieme, aké budú ozajstné náklady. Preto sme robili v rámci dohodu s Axov a tá na 23 rokov na 261 miliónov vrátane zariadenia a náklady na zariadenie sa teraz odhadujú na 20 miliónov tieto náklady by sa však ešte mohli zmeniť a tak sa to plánuje aj s axov, že sa ešte značne môžu zmeniť, no vychádzame z toho, že zo skúsenosti e, sme si zobrali asi e, rádovo veľkosti, že si myslíme, že toto rádovo asi zodpoveda tomu, pretože už predtým sa stavali e, budovy e, s takýmito požiadavkami náklady a bezpečnostné štandardy. Bezpečnosť e, na úroveň ešte nebola upresnená, mali sme mm, predtým na obre nákladov 3,3 milióny. Ja som to spochybnila, som požiadala, aby aj e, tie rozšírené náklady na bezpečnosť boli naplánované. Komisia e, v zmenenom liste k 1.2c už plánovala 3,3 milióna a povedala, že pravdepodobne um, dojde aj k ďalším výdavkom. Nové údaje sú teraz 8,5 milióna. Um, to sa uvádza ako maximálna suma, nie som si istá, či uh, tomu tak bude. Musím úplne povedať, že asi nie, ale tak sa uh, tu píše, že ja som si dovolila, uh, že podľa mňa tá suma, ktorá je tu uvedená, keď sa rozhodne pre tú budovu, aby sme ju um, zmluvne zapísali a keď sa to zmení, tak potom s tým nemajú ísť za nami. To nie je naša úloha. Ak to bude malá zmena, ale ak by bola veľká zmena v miliónoch, tak potom musí byť rozpočtový výbor o tom informovaný a um, musí dostať nové oznámenie o týchto sumách. Zatiaľ ešte nebola uh, verejná súťaž vypísaná komisia urobila analýzu o tom, či v tejto oblasti sú um, spojené podmienky prípadne u iných budov a um, vyplynula z toho len um, budova Capitol, ktoré možno uh, s zahraničnou službou sa robil rokovacie konanie bez verejnenia a vychádzali sme z toho, že není žiadna iná alternatíva. Teraz budem diablov advokáta, poviem, že teoreticky existuje jedna, ale je to ťažká situácia, pretože e, zahraničná služba e, a priori e, túto možnosť objedná, odmieta, ani si ju nežiada. A ja ako spravodajkynia som nutená vymysľať, že čo by teoreticky bolo možné, a nielen teoreticky, ale aj prakticky. Musím o tom rozmýšľať, aj keď to tá inštitúcia nechce. Ehm, bolo by e, to bývalé hlavné sídlo predsedu komisie Bredel 1 a k tomu aj Bredel 2. Bredel 2 je čisto kancelárska budova, to uh, hovorí v prospech uh, toho účelu využitia ako kancelárskej budovy a Bredel 1 sú už konferenčné aj tlačové priestory. Ja uh, musím povedať, že pekná um, budova to určite nie je. Určite sú aj krajšie budovy. Bredel 1 je dobre zariadená ale um, Redel 2, tam, kde je umiestnený DJ rozpočet, e, ešte e, nie je úplne taký pekný, ako by sme si želali. Je to mm, bežná funkcionalistická budova zo svojej doby, ale naozaj v budove Bredel 1 a 2 by um, boli uh, nutné urobiť renovácie, ale aj tak uh, musíme ich niekedy urobiť, pretože tá budova patrí nám. A uh, táto budova je vlastná budova, ktorá patrí EÚ a my v každom prípade budeme um, potrebovať budovu Capital pre kancelárie, ale nechcem túto tému zamočovať, pretože Juro vie, že po diskusie o budove Capital budova. Táto diskusia prebehla. Zahraničná služba v zásade odmieta budovu Bredel, pretože ich eh, argumenty sú predovšetkým tri neviditeľná ani nie dostatočne prestížna pre zahraničnú službu. Argument 2 je, že nutná sanácia budovy Bredel má vysoké náklady. Ja to sama nedokážem posúdiť. Toto musí posúdenie musíme nechať špecialistom. Zahraničná služba vychádza z toho, že by to boli príliš vysoké náklady na prestavbu a okrem toho by to predstavovalo ďalšie meškanie v budovaní diplomatickej služby. A tieto argumenty nemožno len tak odmietnúť, nie sú to slepé argumenty. Ja ten prvý argument pripúšťam, a ten druhý nepri, nepripúšťam. Ja som tu robila dve opcie. Jednoducho mm, prvýkrát chcem povedať, že e, žiadam tento výbor o váš názor aj aj co žiadam o názor, pretože um, tento spis nie je ľahký, pretože objem nákladov je 270 miliónov a to jednoducho nemôžeme rozhodnúť, keď ešte hovorili o rozpočtovej e, neutralite a e, môžem e, zahraničnej službe povedať, že považujem za nutné, aby dostali aspoň väčšiu časť budovy, ale nie je priateľné, aby zahraničná služba bola rozdelená v 5-6 budovách, pretože je to neúčelné, ani to nie je zmysluplne realizovateľné. Ja chcem poukázať, že aj parlament, aj e, dvora auditorov stiahuje svoj personál e, na jedno miesto a e, to musíme teda prepustiť aj povoliť pre zahraničnú službu. Teraz som urobil dve alternatívy, že budem mať pozitív na stanovisko k budovej kapitol na základe toho, že bezpečnostné otázky a otázky mm, konečných nákladov nie sú vyjasnené, ale rádovo vieme asi o akú veľkosť ide. No, v každom prípade je e, tu e, mnoho otázok, čo sa týka informácií o ozajstných nákladoch a podrobnostiach a presných informáciách aj povinnostiach podávať informácie pre dvor auditorov zo strany zahraničnej služby. Druhá alternatíva je, že budeme potom naozaj skúmať o možnosti bodový bradov a takéto skúmanie nebude trvať väčšnosť e, a e, musím to urobiť, e, pretože sme rozpočtový výbor a musíme tiež sa odvolať na to, čo sa, deje, čo sa týka nákladov. Výslovne ďakujem pánovi Sullivanovi, ktorý je vždy priateľský, príjemný, hoci veľmi ťažké otázky prebráme. Aj komisia bola veľmi otvorená po vodných diskusiách medzi, er, medzi zahraničnou službou aj rada sa snažila e, nám e, tieto údaje poskytnúť a snažili sme sa informovať o vzájomne, aby aj kolegovia mohli ste súhlasiť. A teraz e, musím pripustiť, že sme mali isté ťažkosti a my to príjmame a rado by som poznal názor kolegov, aby sme mohli prijať konečné rozhodnutie. Ja mm, súhlasím s tým, aby zahraničná služba dostala svoju budovu kapitolu, ale nie som e, v stave povedať, že s tým e, len tak súhlasíme a ako spravodajkyňa, že to môžem na 100% podporiť. To teraz nemôžem. Bien, merci Monika. Ďakujem pekne, Helga. Ďakujem za túto jasnú, úplnú prezentáciu problému tohto tejto vážnej témy. Samozrejme, že aj pán Sullivan dostane slovo, ale ja by som chcel navrhnúť, aby počkal na našich dvoch kolegov, ktorí ešte majú nejaké pripomienky alebo otázky predtým, než on nám poskytne svoj názor. Takže poprosím teraz kolegov, aby boli struční, pretože Monika, myslím, využila naplno svoj rečnícky čas k všetkým aspektom. Nie, to vôbec nie je kritika, Monika, práve naopak. Toto nám teraz umožní, aby sme mali uľahčenú prácu. Mám tu 5 žiadostí o slovo, 6 ešte s Helgou, Utva- uzatváram teraz e, rečnícky zoznam a nie, ešte aj pán Vlodovič a Inge. Tak ale teraz to už uzatváram, dobre? Nikto viac. Dve minúty každý. Pán Hartong prvý žiadal o slovo. Eh, Ďakujem, pán predseda. Častokrát sa to nestáva, ale eh, keď eh, sa, teda keď sa ja chcem vyjadriť, ale najprv by som chcel poblahoželať spravodajkyni za túto správu. My sme viac menej nikdy neboli za to, aby sa to takto riešilo, ale teraz myslím si, že by sme mali eh, ponechať si svoju rozpočtovú neutralitu. V tomto prípade to však tomu nie je, pretože tie kancelárie, ktoré sme eh, si vybrali, budú vlastne pridané k novým kanceláriám. To sa mi zdá byť veľmi eh, čudné, pretože mali by sme si ponechať tie kancelárie, ktoré máme už v dispozícii, aby, namiesto toho, aby sme tu vyrábali dodatočné náklady. Myslím, že to je delikátna záležitosť a my by sme si želali aby tomu tak nebolo. Avšak, ak bude potrebné prijať nejaké rozhodnutie, tak ja by som k tomu potreboval naozaj detailnejšie informácie. Je poľutovania hodné to, že nebolo vážne e, zapracované viaceré e, argumenty, ktoré sme predložili. Ak budeme pokračovať e, touto cestou, tak myslím si, že to nebude akceptovateľné pre nás a my nebudeme môcť predložiť rozumný návrh k tomuto projektu. Vy si uvedomujete, že ste nepriateľskí voči, keď budete nepriateľský voči tomuto ESVČ, tak ešte násobíte tieto náklady, pretože keď budeme mať jedno ministerstvo zahraničných vecí pre celú Európsku úniu a keď to rozdelíme alebo vydelíme 20 eh, tými tak to bude oveľa nižšie sumy znamenať. Takže... Ale to je politický problém, s tým nič nerobíme. Salvador, máš slovo. Áno, pán predseda, ja už, e, vy ste teda teraz tu spomenuli takú teóriu, ktorá je veľmi, veľmi atraktívna, to, že teraz e, tu nahradí 27 ministerstv zahraničných vecí. Žiaľ Bohu, táto teória v praxi určite nebude e, len tak ľahko uvediteľná do praxi. Niekto má asi Parkinsona, keď hovorí, že mm, takáto inštitúcia môže Eh, mať eh, predstavovať takéto všelijaké náklady, ale však dúfam, že tomu to tak nebude, eh, že nebude to platiť pre ESVČ. V každom prípade, keď sa pozriem na to úplne inou filozofiou od toho, čo povedal pán Harton, pretože ja takisto chcem, aby toto e SVČ a jeho uvedenie do praxe e, mi nevyvolávalo také všelijaké pochybnosti tak v rozpočtovej oblasti, pretože ja e, si pripomínam ešte, chcem pripomenúť výporu pre rozpočet, e, aké boli rozpočtové dopady treba získavanie nehnuteľnosti pre SVČ a tak ďalej, ale skôr sa obávam toho, že aká bude nehnuteľ... politika v oblasti nehnuteľnosti pre inštitúcie, pretože ak e, zoberme do úvahy to, čo hovorí pani spravodajkyňa Holmajer, tak myslím si, že výbor pre rozpočet by potreboval viac a jasnejšie vysvetlenia ako to, čo má k dispozícii, pretože e, či budeme využívať Bredel 1 alebo Bredel 2 pre SVČ, to nestačí. No, ak to bude presvedčivé, tak potom ja som naozaj e, v stave akceptovať to pri prvom čítaní, ale potrebujeme ešte oveľa presvedčivejšie e, dôvody na to, e, prečo máme takto konať. Ďakujem pekne. Salvadora teraz pán Portaš. Prvá poznámka sa týka toho, že Mm, naozaj e, ja som šokovaný z toho, koľko metrov štvorcových musíme vyrátať na jednu osobu a chcel by som vedieť, aká je tá logika alebo filozofia, e, na základe ktorej fungujú aj iné inštitúcie, pretože e, pravda je taká, že táto kritérium som vôbec nepoznal predtým a myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme to vedeli. Druhá poznámka. Podľa mňa existuje prepojenie aké ESVČ chce prestížnú budovu a zároveň chce tú najdrahšiu budovu. Toto sú sa mi zdá tieto dva faktory, ktorí zohrávajú o, e, úlohu a to nás teda vedie k veľmi drahému riešeniu. Takže to, čo sa nám tu navrhuje, je riešenie, ktoré z rozpočtového hľadiska je e, veľmi komplikované. Tretia poznámka. Nechápem ten to kritérium pre poistovaciu spoločnosť AXA, to, čo sa nám tu navrhuje, je 300 tisíc eur za prenájom. A to sú stratené peniaze, to sú vyhodené peniaze, pretože tu nie je vôbec možnosť ku e, tejto nehnuteľnosti. Takže ja neviem, že či tie, nechcem povedať, že tie rokovania neboli adekvátne, ale naozaj nemôžeme so zatvorenými očami e, prijať tento návrh ak tam nie je tá možnosť, kúpi. Nechápem, aká je teda tá logika alebo filozofia vyjednávania, ktorú ste použili. A na záver, táto myšlienka nášho predsedu mať jednotné ministerstvo zahraničných vecí je veľmi zaujímavé, avšak e, to nie je jediné. To je práve že 28. Takže ja by som bol za iný návrh za ten prvý, ktorý nám bol odprezentovaný. Ďakujem, ďakujem. Teraz e, pán Bokloš. Thank you very much. Just very... Ďakujem pekne, budem stručný. Ja tiež som skôr za alternatívu 2 v čase kedy sa robia všade úspory, nie je priateľné, aby nejaká zložka inštitúcií EÚ čisto z titulu zviditeľnenia sa chcú vynakladať veľmi veľké objemy. Samozrejme, asi rozpočtovo neutrálne riešenie sa nenájde, ale máme nájsť také riešenie, ktoré sa čo najviac blíži rozpočtovej neutralite. Ak budova nejaká stačí iným službám, tak mala by byť dosť dobrá aj pre zahraničnú službu. Pani Virtman, máte slovo. Ďakujem pekne. Aj ja som za alternatívu číslo 2, a to z jednoduchých dôvodov. Pani Holmajer nám dokumentovala, dokázala, e, ako možno posudzovať túto budovu. Myslím si, že e, nestačia len dôvody prestíže pre voľbu budovy kapitál. A e, skutočne E, je otázne, či by nestačilo menej prestížne miesto. A myslím si, že kvalita našej práce sa neodvíja od toho, nakoľko prestížne máme sídlo. Asi by sme to ťažko odargumentovali daňovým poplatníkom. Budova e, e, na Brejdel 1 pokiaľ som správne pochopila, tak pani Holmajer tvrdila, že už nám tá budova patrí, takže stálo by za to sa pozrieť na ňu bližšie, či by nevyhovovala predsa len. E, a skutočne 23-ročná nájomná zmluva bez úvahy o odkúpení budovy, dovolím si spochybniť takéto hodnotenie, e, hodnotenie návrhu pre najlepšie riešenie budovy pre e, službu, pre zahraničnú službu. Myslím si, že to rozhodne neobstojí. Helga Trippel má slovo. E, chcem sa poďakovať pani Holmajer za to, že veľmi otvorene hovorila o procese hľadania najvhodnejšej budovy. Určite je to nelahká úloha. Podľa môjho názoru aj z politického hľadiska musíme for, forsirovať takú zahraničnú službu, ktorá je silná, schopná. E, vložili sme do toho veľa úsilia a nesmie to stroskotať na budove. Po druhé, e, keď sa už presťahuje táto nová zahraničná služba, keď sa vlastne združia e, prostriedky zo strany členských štátov, samozrejme vychádzame z toho, že to bude pevná suma, čo to bude stáť voľba, či chceme e, e, prestávať existujúcu budovu, či e, prenajať, sa, či prenajať nejakú novú budovu, ktorá zatiaľ nie je medzi aktívami Eh, inštitúcií. To je vec, ktorú musíme zvážiť, zvážiť z hľadiska dopadov na rozpočet v snahe dosahovať eh, riešenie čo najbližšie rozpočtovej neutrality. No a eh, bolo povedané, že dodatočné náklady môžu byť tie náklady navýšené za bezpečnostné stránky, zabezpečenie budovy. No a teraz prejdem k tým politickým argumentom. Spomíname si na rokovanie ohľadom rozpočtu 2011. Je zaražajúce, síce, že teraz komisia a rada e, tvrdí, že No síce sú tu alternatívy, ale nebudeme ich preverovať. Pritom pri rozpočte 2011 e, zaplavovali nás alternatívami. A to sa mi zdá byť veľmi neprimerané správanie zo strany e, komisie a rady. Myslím si, že jednoducho E, zo systémového hľadiska je to nekoherentné. E, jednoducho, ak niekto povie, že vôbec nie sme ochotní uvažovať o nejakej alternatíve, rokovať o alternatíve, to je podľa mňa neakceptovateľné, pretože na iných bojištiach vlastne preberáme alternatívu za alternatívou. Som toho názoru, že treba preveriť aj inú alternatívu. Musíme si urobiť tabuľku, čo nám stojí jedno riešenie, druhé riešenie a myslím si, že argument, veď to musí byť čo najprestížnejší priestor, neobstojí v danej dobe. A preto aj keď si uvedomujem, že si to vyžiada ďalší čas, treba vyhodnotiť aj ďalšie alternatíve. Myslím, že situácia, v ktorej sa nachádza Európa dnes, si to vyžaduje. A ak hovoríme o vyhodnotení tých alternatív, vyhodnoťme aj ten nový návrh ceny e, zabezpečenia budovy. Až potom môžeme prijať rozhodnutie. Ďakujem. Inge. Ďakujem pekne, Teraz Inge. Ich kann eigentlich nur abraten. Ja by som eh, chcela eh, skutočne eh, ja by som chcela e, e, apelovať na vás, aby sme neboli tlačení do rozhodnutia a vlastne keď, keď e, v dokumente sa hovorí o presilne pracovníkov a tam sa, tam sa hovorí na strane 11, že nová budova 25 miliónov, to je nevyhnutné pre novú budovu zahraničnej služby a predstavuje to počiatočný nájom a vlastne vybavenie 25 miliónov e, z toho sa vychádzalo a na základe toho sme e, potvrdili, že uberajme sa tou cestou. To sa nachádza v tom prvotnom liste a nie som ochotná pripravená uberať sa nejakými alternatívnymi cestami s tými nafúknutými cenami. Počuli sme tu tu, že tie e, náklady na prestavbu budú znamenať plus 24 miliónov. To je v podstate dvojročné nájomné. E, budova AXA je verejným verejným priestorom. Je tam e, nákupné stredisko, je tam posilňovňa e, v suteréne. To tam nemôže byť. To sú ďalšie náklady, ktoré zatiaľ nie sú vyčíslené. Veď táto budova má svoje priestory, ktoré využíva verejnosť a to nie je zlučiteľné s e, aktivitami zahraničnej služby. Veď si len predstavte, že by sa objavil niekde teroristický útok. Okamžite takáto budova, kde sídli zahraničná služba, bude mať zvýšenú ostrahu, ak nie uzatvorenie. No a 3700 ehm, ľudí je zahraničná služba. Z nich 2000 sa nachádza v Bruseli. Tá budova, o ktorej uvažujeme, je už teraz nedostačujúca vzhľadom na počet ľudí. Prečo vôbec uvažujeme o takomto riešení, keď a priori vieme, že je nedostatočné vzhľadom na počet ľudí a potreby. Takže rozhodne som proti tomu, aby sme sa uberali cestou alternatívy e, budovy kapitol. Ďakujem. Merci, Inge. Ďakujem pekne, Inge. Inge, Inge je o, e, stredo by som povedal, že je z juhu Eh, Nemecka. Tak ako ja, eh, má trošku taký excesívny uh, slovník. Áno, vieš, my z juhu, my sme vždy takí plní energie. Ale uh, troška inak uh, možno hodnotíme veci, ale ja som si istý, že oddelenie e, pána Selengena e, to myslelo v dobrom a potrebujeme však e, ďalšie upresnenia pred tým, aby sme prijali rozhodnutie. A teraz pán Vluzovič ako posledný rečník. Ďakujem. Úvodom sa chcem poďakovať pani Holmajer za predloženie tohto návrhu veľmi vecným spôsobom. Druhá poznámka. Aké sú potreby eh, tej eh, eh, Európskej zahraničnej služby? Samozrejme má spektrum úloh, ktoré musí splniť. Zároveň však musí byť aj finančne efektívna. A treba si uvedomiť, že ako náhle e, začne fungovať e, spoločná Európska zahraničná služba, tak e, národné ministerstva zahraničných vecí budú môcť realizovať výrazné úspory. Vspomínam si, keď sme rokovali o novom rozpočte, tak aj v Polsku E, samozrejme bola nastavená, nastavená otázka, či dôjde k určitým úsporám v Polskom ministerstve zahraničných vecí v súvislosti s vytvorením Európskej zahraničnej služby, tak reakcia Polského ministerstva zahraničného vecí bol, bola taká, že ma považujú za blázna, že vôbec sa také niečo pýtam. No a treba si uvedomiť, že ministerstva sú ako si neschopné, e, neschopní urobiť úspory. Ja som sa obrátil na mo- mojich kolegov z iných členských štátov s obdopytom, či ich ministerstva zahraničných vecí anticipujú úspory v súvislosti so spoločnou európskou diplomatickou službou. A tiež mi povedali, že ani nie Ďalšia otázka, ktorú teraz preberáme, je, či kupovať budú, či prenajímať budovu. A aká je vhodná budova? Natiska sa otázka, či 23-ročná zmluva o prenajme, či 23 rokov je doba, počas ktorej sme schopní vyhodnotiť efektívnosť činnosti Európskej zahraničnej služby. My vlastne financujeme 23 eh, rokov eh, takej eh, práce v podmienkach mieru, v podmienkach pokoja a je otázne, či tá lehota je lehota na dostatočné posúdenie efektívnosti služby. Ďakujem. Merci, cher kolega. Ďakujem kolegovia za vaše vystúpenia. Domnievam sa, že možno zosumarizovať tie vystúpenia. Pán Sullivan Samozrejme si zapísal vaše otázky, postrehy, bude na to reagovať. Ale ja by som chcel niečo povedať. My sa máme vyjadriť k, e, k analýze efektívnosti nákladov. Čo nám prinesú tie náklady? Myslím si, že jasným cieľom je mať tú Európsku diplomatickú službu v jednej budove aj keď si uvedomujeme, že e, táto služba vznikne poskladaním o, o, o schopných ľudí e, zo všetkých kútov EÚ. Na, na začiatku nebude tá e, Európska diplomatická služba. Bude, budú ľudia, ktoré tvoria túto službu, ktorí sedia v kanceláriách a snáď pracujú s cieľom dosiahnuť spoločné zámery. Treba si uvedomiť, že šéfka tejto diplomatickej služby, baronka Eštonová, bola menovaná pred 13 mesiacmi a za pochodu sa schváloval štatút pracovníkov tejto diplomatickej služby, bol schválený rozpočet tejto diplomatickej služby. Vlastne vzniká to ako taká skladačka a v ďalších mesiacoch musíme e, rozťať ten gordický úzol týkajúci sa e, budovy, e, kde bude mať sídlo ale nemôžeme pristúpiť na tú myšlienku, ktorá tu odznela, že budeme potrebovať roky, rokuce na posúdenie efektívnosti činnosti. Druhý princíp v prípade tejto diplomatickej služby je eh, to, že to musí byť v Bruseli. Žiaľ, nemôže to byť v Štrasburgu. Ako francúz hovorím, veľká škoda. Ale eh, pán Bokroš sa usmieva, vidím, ale ak diplomatická služba má skutočne efektívne slúžiť, nemôže byť v Štrásburgu, v Luxemburgu, musí byť v Bruseli, blízko ostatných inštitúcií, dokonca ani v Skarbeku e, v rámci Bruselu nemôže byť situovaná. Po tretie, princíp ďalší, tretí je otázka nákladov. E, odvíja sa to e, samozrejme od plochy, ktorá sa bude užívať. Spravodajkyňa nám predostrela veľa informácií a natíska sa otázka, či nájdeme také priestorové riešenie, e, ktoré zabezpečí priestor temer pre všetkých pracovníkov diplomatickej služby. No, možno to postačí v prvom roku, ale povedzme o 4-5 rokov bude, budeme ak budeme o 4-5 rokov musieť prenajmať ďalšie priestory, lebo sa nezmestíme do toho pôvodného priestoru, tak tiež e, náklady vyletia. Po druhé je tu e, otázka prenájom alebo e, od, od, odkúpenie budovy. K tomu, aby sme mohli v tomto rozhodnúť, na to potrebujeme ďalšie informácie. Nemáme dosť informácií. Potom je tu návrh e, e, využiť budovu e, Bredel 1. Hovoril som o tom s pánom Sullivanom minulý týždeň. Povedal mi, že za jeho útvar zatiaľ nevyhodnotil túto alternatívu budova Bredel 1 Faktom zostáva, že musíme nájsť také riešenie, ktoré z hľadiska nákladovej efektívnosti je to najlepšie. Ak dovolíte, jedna moja osobná poznámka e, v súvislosti s argumentom prestížnosti priestorov. Určite Pani Eštonová by sa nemala presťahovať e, do paláca a zároveň nebudeme navrhovať, že by mala bivakovať v stane alebo nejakom iglu. Ale e, veď ona príjma takých ľudí ako minister zahra- ministerka zahraničných vecí USA alebo čínskeho prezidenta. No určite, že to e, nebude nejaký palác alebo mramorová budova, ako bola Čalšeskovo sídlo v Bukurešti. E, má to byť dôstojná budova, e, ktorá vyzerá dosť dobre a nemá byť veľmi drahá. A jednoducho návštevníci, keď prídu do tej budovy, e, majú mať pocit, že je im cťou sa tam nachádzať. Nehovorím o luxuse, ale ale samozrejme nemôže to byť e, úplne hocičo. Nemá, ak hovoríme o teda pôsobivosti tej budovy, nesmieme upadnúť do jedného či druhého extrému, prílišný luxus ale, alebo nejaká na druhej strane prílišná ošarpanosť. E, treba samozrejme zohľadniť všetky kvality budovy. Druhý aspekt pri tej budove je rozpočtová neutralita, ako povedal pán Usovič a ďalší k tejto téme. Samotné vytvorenie Európskej diplomatickej služby nepovedie k navýšeniu nákladov na európskej úrovni, pretože jej vytvorením vzniknú úspory, no zrejme nie v Bruseli, ale v EÚ ako takej. Ja som položil tú otázku, čo vy ste položili, pán Nosovič, v Paríži na ministerstve zahraničných vecí. Povedal som im, že Veľmi ma teší tá skutočnosť, že vytvorením Európskej diplomatickej služby sa e, dopracujeme k rozpočtovým úsporám vo Francúzsku, napríklad v oblasti zahraničnej služby. Reakcia bola rovnaká, aká, aké sa dostalo vám. No pozrli na mňa s hnusom a odporom, že som úplne naivný starec a eh, v lete minulého roku minister zahraničných vecí potom, ako som položil túto otázku, tak eh, informoval francúzsku diplomatickú službu o tom, že zostane nezmenený stav zahraničnej služby Francúzska. Musím povedať, že pre mňa to bolo trošku šokujúce. No a to neznamená rozpočtovú neutralitu. O dve mesiace na to síce minister zahraničných vecí bol vyhodený. No, nebudem zachádzať do detailov, formulujeme to skôr tak, že nový minister bol menovaný. Takže je tu taký záľudný problém samozrejme nemôžeme explicitne tlačiť na členské štáty, na to nemáme kompetencie ako poslanci Európskeho parlamentu, ale pravdou je to, že Audi- Európsky auditorský dvor, keď sa e, bude zaoberať tým transferom, ktorý, e, ktorý navrhuje Helga, o ktorom budeme hlasovať, tak zrejme dvor auditorov sa bude tomu vyjadrovať. No a budeme očakávať, že dvor auditorov, keď bude hodnotiť situáciu, tak bude aj úzko komunikovať s národnými NKU, najvyššími kontrolnými úradmi a budú sa konkrétne zaoberať tou otázkou, aké úspory nastali na úrovni členských štátov. Ak členské štáty budú vynakladať rovnaké objemy na ministerstvo zahraničných vecí a k tomu sa ešte priráta 28. diplomatická služba, tak potom pán Harton má úplnú pravdu, že naša, náš systém diplomácie bude oveľa, oveľa drahší, ako bol doposiaľ. A e, viete, pani Clintonová, E, žije akoby v domnení, a teraz ironizujem, že jej stačí komunikovať e, s jedným zástupcom diplomatických služieb EÚ, ale pokiaľ sa nič nezmení v dôsledku vytvorenia Európskej diplomatickej služby na úrovni národných ministerstiev, tak potom to znamená, že pani Clintonová by mala komunikovať e, okrem tej Európskej služby s 27 ďalšími službami. Aby som to zhrnul, nech sa vyberie tá či ona alternatíva, ale pán Harton sa nám, eh, sa nám hlási a potom a pánov Sullivan bude mať slovo, zodpo, eh, slovo na to, aby zareagoval na vystúpenia eh, pán Harton. No určite nie ste prekvapení, že E, že som presvedčený o tom, že tá diplomatická služba a jej budova rozhodne nie bude znamenať úspory finančné. Naopak, rozpočtový nárast. Ja, musím povedať, že Francúz, keď si rieši problémy, tak určite povie na francúzske zastupiteľstvo, rovnako aj Holandian. Pokiaľ má obťaže, radšej pôjde na holandské, na holandské veľvyslanectvo. Takže skutočne nevidím šancu dosiahnuť úspory. Vaša krajina nemá zastupiteľstvo zastupiteľstva vo viacej ako polovici krajín OSN. A v tomto prípade občan vašej krajiny, ktorý sa na, bude mať ťažkosti v, v inej krajine, kde nemáte zastupiteľstvo vlastnej krajiny, tak bude určite šťastný, že bude môcť sa obrátiť na diplomata inej európskej krajiny. To dokonca ani nie je zakotvené v Lisabonskej, ale v Maastrichtskej zmluve. tak toto funguje už viac ako 20 rokov. Ak to funguje dobre, tak to umožňuje vlastne šetriť náklady. Ak by to fungovalo zle, tak by ste mali absolútne pravdu. Máme politické dohody, ale je tu aj jeden bod, v ktorom všetci so, so, so, s ktorým všetci súhlasíme, že chceme implementovať taký systém, ktorý z pohľadu náklady, efektívnosť je najlepší. A teda pán O. Sullivan, obrana má slovo. Much, uh, chair. Um, you referred to... Takže ob, obhajaba má slovo. E, vy ste hovorili, že e, vlastne je to diskusia e, o dovolenkovej chatke. No, nebude to také jednoduché. Musím povedať, že dovolenková chata na námestí Šuman v, v Bruseli to nie je veľmi vzrušujúca predstava. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni a ostatným zainteresovaným za vynikajúcu vynikajúce dielo, eh, ako ste eh, si vypočuli. Prelúskala toho veľa, vyjadrila silnú kritiku a eh, ale za to všetko jej vyjadrujem veľké uznanie a o to predsa ide. Ona má prezentovať kritiku k tým problematickým stránkam. E, viete, Európska diplomatická služba stojí pred veľkou dilemou my e, netrváme na, žiadnom, na žiadnej konkrétnej budove. Viete, keď som e, prijal navrhovaný post, tak e, baronka Aštonová mi povedala nasledovná. Potrebujeme budovu, kde budeme všetci pokope. Zatiaľ sme v 7-8 budovách v rámci Bruselu, ale tá, musíte si uvedomiť, že všetci prichádzame s určitým E, takým národným diplomatickým dedičstvom, s rôznou kultúrou. E, neviete si predstaviť zložitosť e, administratívnej kultúry. Jednoducho sme toho názoru, že spoločná budova bude mať aj stmelujúci účinok. Eh, okrem toho aj diplomati z členských štátov vstúpia do hry. To, to je skutočne veľa, veľa prvkov, ktoré sa majú stmeliť, majú zdieľať eh, duch jednotnej identity musíte si uvedomiť, že eh, toto je jeden z kľúčových dôvodov. Podľa mňa je to až nevyhnutné, aby sme mali diplomatickú službu v jednej budove, teda potrebujeme budovu pre približne 1500 ľudí. Ja e, e, uznávam, že e, často tie čísla nie sú úplne presné. Viete, on je známy tým, že vždy len približné čísla uvádzal. On je bývalý generálny tajomník komisie a keď sa ho pýtali, že a koľko ľudí pracuje v tejto budove, on povedal asi polovica. No a jednoducho vždy to obrátil na vtip Eh, vieme, že komisia a rada eh, používajú inú metodiku pri hm. predatávaní eh, pridelenej plochy v budove Kortenburgu. Sme zainvestovali, tam sú civilné a vojenské misie, tam skutočne sa urobili obrovské investície práve do zabezpečenia budovy. K tomu prispelo aj NATO, aj členské štáty. Tam je skutočne E, ten pomer e, plocha na počet ľudí veľmi e, nízky. To súvisí so špecifikami tohto, toho zboru ľudí, ktorí tam pracuje. Takže chápem spravodajkyňu, že je frustrovaná z toho, že z každého kúta dostáva iné čísla. No ale verím, že súhlasí s tým, že už sme väčšinu tých čísiel si vyjasnili. Teda vrátim sa k pôvodnému scenáru. Potrebujeme budovu pre 1500 ľudí, potrebujeme budovu, ktorá je pomerne blízko ostatných budov. E, vy ste navrhli Štrásburg, zapísal som si, ale e, ani, e, ani Rue de Genève alebo Skarbek, to, ani to by nevyhovalo pre tú novú diplomatickú službu. Tá by mala byť čo najbližšie k, si, e, k budovám parlamentu e, a komisie rady. A potrebujeme budovu dostatočne včas. Čo to znamená dostatočne včas? E, samozrejme, že <laughs> keď máte nejaký projekt od architektov, tak vyrukujú s nejakým číslom, to vynásobíte dvoma, troma, čo sa týka času a to je nejaký ten primeraný, primeraný čas. A keď zohľadníte tieto parametre, tak nenúka sa vám veľa možností. E, hovorilo sa volá, kedy o budove Lexu, to je relatívne nová budova e, rady, e, potom Charlemagne, e, tam sídli DG Relex, premýšľali, e, premýšľali sme nad týmito alternatívami a v podstate dosť neúspešne, pretože tam sú už nejakí ľudia. Ak chcete obsadiť tú budovu, musíte tých existujúcich ľudí vysťahovať. To znamená, musia sa, musí sa prenajať nejaká budova. Zrejme budova kapitolu. Presunieme ľudí do tej budovy, e, potom vysťahovanú e, budovu zrenovujeme, aby to vyhovovalo potrebám diplomatickej služby a my sa presťahujeme do tej budovy. Takže keď si to spočítate, E, tá, a v podstate stále v tých e, rôznych scenároch figuruje budova kapitál, e, tak jednoducho, kým sa to pripraví rok, potom sa to prebuduje, takže v podstate dva roky a mimochodom stále je v hre budova kapitál. Ja hovorím len v mene zahra- Európskej zahraničnej služby. My chceme budovu. Pokiaľ nám niekto povie, je to budov, budete mať budovu Lex alebo budovu Šalmáň. A čo sa týka budovy Brejdel, musím povedať, prvýkrát to dnes počujem. Je to opäť budova už obsadená, využívaná e, e, generálnym direktorárom DG Budget a bolo mi povedané, že oni sú e, skutočne e, subjektom, s ktorým sa nediskutuje. Je to háklivá vec práve z DG Budget niečo preberať. No ale aj v tomto prípade musíte ľudí vysťahovať, prerobiť budovu, zase nasťahovať aby som bol eh, úprimný, eh, tak v jednom z tých dokumentov sa hovorí o tom, že tá budova musí byť pristížna. Ja by som to skutočne posunul do úzadia. Pokiaľ by Brejdel bol reálnou možnosťou, že v nejakom primeranom čase by to bolo k dispozícii, prečo nie? Eh, ešte raz dôrazňujem, baronka Ashtonová nikdy netvrdila, že chce tú a jedine tú budovu a že by špecifikovala nejakú budovu. To nie. E, jednoducho pre ňu je podstatné to, aby, aby mal, mala budovu, aby mohla fungovať s diplomatickou službou. No a čo sa týka otázky rozpočtovej neutrality, že by to nemalo dopad, hlavne navýšenie rozpočtu, musíme si uvedomiť, že tá nová služba nestojí e, daňových poplatníkov nič naviac. To, čo vytvárame, vlastne už existuje. Sieť zastúpení už existuje eh, je to sieť zastúpení komisie a eh, vlastne aj tí eh, pracovníci diplomatickej služby, to nie sú noví pracovníci, tí už fungujú, sú na DG Relexe, DG Development a inde. E, čo bude naviac, bude, budú vlastne len tí delegáti z členských štátov. Čiže to nie na, nebude ďalší náklad, ktorý musia znažiť daňoví poplatníci EÚ. A e, samozrejme, my chceme e, dokonca zdokumentovať zvýšenie efektívnosti oproti existujúcej situácii v, v rozsahu 10 Budova kapitály je, je, je e, e, trošku e, lacnejšia, ale aj trošku drahšia ako niektoré existujúce budovy prenajímané inštitúcii, ako bolo povedané. Je to nájomné, ktoré spadá do únosného rozpetia. No a jednoducho E, pokiaľ by sme zabrali budovu už využívanú e, niektorou službou EÚ, tak treba zrátať náklady na vysťahovanie, prerobenie, nasťahovanie. E, čo sa týka kancelárskej plochy, Ehm, skutočne všetko závisí, o, závisí od toho, ehm, čo urobia, ehm, čo urobia tí novinárcovia s uvoľnenými priestormi. Bolo povedané, že jednoducho, pokiaľ sa presťahuje nejaký z budovy, tak za dva roky by mala byť dosiahnutá rozpočtová neutralita. Musíte chápať, že ako diplomatická služba ja nemôžem sa vyjadrovať v mene iných inštitúcií, inštitúcií, ale e, e, podľa nášho názoru e, jednoducho týmto, pretože my keď sa presťahujú napríklad do budovy kapitál, uvoľníme priestory, tie budú obsadené inými alebo ušetria na miesta, kde boli doposiaľ, čiže malo by to byť aj priestorovo neutrálne. Čo sa týka dispozičného riešenia novej budovy, pokiaľ máme takúto budovu v Eh, v meste, v mestských priestoroch, eh, tak eh, nikdy to nie je dokonalé. Určite sú určité bezpečnostné požiadavky. Bolo povedané, že v, tej, v prípade budovy kapitál je tam, v súte, sú tam v súteréne verejne využívané a dostupné priestory, je tam reštaurácia a tak ďalej a tak ďalej. Je to trošku problém ale bolo mi povedané kompetentnými, že nie je to neprekonateľný problém. Eh, jedna vec, ktorej trošku nesihlasíme so spravedajkyňou, eh, sú náklady na zabezpečenie budovy. Ide o to, akú úroveň zabezpečenia potrebujete eh, v súvislosti s vyhodnotením rizika, akému je, bezpečnostnému riziku je vystavená taká budova pani spravodajkyňa, máte plné právo na to, aby ste vyjadrili nespokojnosť číslami, ktoré sme vám dali. Uh, E, ale pravda je, že e, že čo sa týka e, nákladov na zabezpečenie budovy, môže byť v rozpeti od 600 tisíc, čo sú standardné náklady, náklady na zabezpečenie budovy, v ktorej je nejaké generálne riaditeľstvo. A tá suma môže teda od týchto 600 tisíc dosiahnuť až 8 miliónov. To je vlastne vysoký stupeň ostrahy a zabezpečenia budovy. Preto do nášho návrhu sme uviedli 3,2 milióna čo je podľa nás celkom rozumná cena vzhľadom na toto široké rozpetie je e, samozrejme predpoklad absolútnej transparentnosti pri výbere bezpečnostnej služby aj inštalácií a takisto, čo sa týka vybavenia budovy. Tam sme vychádzali z cifier, ktoré reflekujú štandardné vybavenie. Je pravda, že nie e, v plnej, nemusí to v plnej miere e, vyhovovať predsa len trošku zvýšeným nárokom, ako aspoň v niektorých častiach budovy pre diplomatické laickú službu, ale e, je to pre nás veľmi ťažké robiť nejaké presné odhady práve v tejto súvislosti. E, e, viete, pretože to sú abstraktné úvahy. Iné by bolo, keby ste nám povedali, vyčíslite nám náklady, ak by sme vedeli, ktorej budovy sa to má presne týkať, ale my vlastne nevieme, ktorej budovy sa to má týkať a vlastne spravodajkyňa má určité výhrady, že také e, sú pomerne vágne e, čísla e, prezentované. Možno by sme mohli vychádzať pri našich výpočtoch z jednej budovy a samozrejme s prísľubom, že pokiaľ by došlo k zmene, tak absolútne transparentne budeme dokumentovať, čo viedlo k takejto zmene vo výške nákladov. Záverom chcem sa poďakovať spravodajkyni a jej týmu za to veľdielo, ktoré vyprodukovala a ja mám pochopenie, že je tu veľa otáznikov, vo vzduchu, pretože ide o novú službu. Táto Európska diplomatická služba nám je, našou snahou je nájsť to najlepšie pre zabezpečenie fungujúcej diplomatickej služby. Dopracovali sme k záveru, že tá alternatíva kapitál je jedinou alternatívou, ktorá splňa všetky kritéria, vrátanie časového kritéria. My nie sme proti tomu e, e, zaoberať sa inými alternatívami, ale obávam sa, že pri nich narazíme na e, jednu zapeklitosť, ktorá nenastáva pri tej budove e, kapitál e, a to je, že každá iná alternatíva je alternatíva týkajúce sa existujúcej budovy niektorej z inštitúcií, čo znamená vysťahovanie, prerobenie, nasťahovanie, nájdenie novej budovy pre tých, ktorí boli práve vysťahovaní a to už sme prepočítavali a to nie je rozumné riešenie. Verte nám, že my sa snažíme nájsť riešenie v dobrej viere e, s tým, že máme na zreteli e, rozpočtovú e, neutralitu a veľmi, veľmi nás aj tlačí to kritérium, čo najskôr nájsť vhodný priestor. Ospravedlňujem sa za to, že som rozprával pomerne dlho, ale tých otázok bolo pomerne veľa. Čo si to vyžiadalo? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. A teraz pán Hartung znova požiadal o slovo. Ďakujem pekne. Ak náš kolega by sa chcel zamyslieť nad detailami, tak by som sa chcel spýtať, v akom stave je teda tá jeho dovolenková chata. Povedal, že zdá sa mu, že tie uh, E, zvyšovania nákladov vôbec k ním nebude e, dochádzať. Ja s tým absolútne nesúhlasím, pretože na, e, budeme musieť určite nabrať nový personál a to určite spôsobí zvýšenie nákladov. Pani spravodajkynia, a na základe vašej príspevku je jasné, že tu príde takisto k zvýšeniu nákladov, pretože bude potrebné zväčšiť priestor pre kancelárie, takže ja absolútne nesúhlasím. Mňa tieto dôvody vôbec nepresvedčili a nie sú dostatočné. Ďakujem pekne. Monika? zunächst einmal noch zur Aufklärung. Ähm, no nielen niekoľko upresnení, ktoré na začiatku neboli spomenuté. Äh, rozpočtové äh, je to neutrálne, pretože E, tu si musíme ujasniť, že to nebude rozpočtovo neutrálne. Rozpočtovo neutrálne, keď niečo je, to súvisí s tým, že komisia si nechá svoje priestory a preto sa to vysvetľovalo ako rozpočtovo neutrálne, ale pre mňa rozpočtovo neutrálne záležitosti sú úplne iné. Takže je to otázka interpretácie. Podľa mňa tu príde k navýšeniu nákladov určitom rozsahu. Ale ak mám byť úprimná a pokiaľ vzniká nová služba, tak súhlasím s pani Trupel, že s tým musíme počítať. Ja som sa pozerala, že tu vôbec bola snaha o rozpočtovú neutralitu. Mne by sa viacej páčilo, keby to bolo povedané, že e, sa pokúsime si ponechať e, tie e, náklady v tej rozumnej miere. Myslím, že to je to vyhlásenie, ktoré bolo vhodnejšie na tomto fóre. Po druhé je správne, že zahraničná služba v príslušnej dobe sa musí presťahovať do budovy a 13 e, mesiacov to trvalo, kým sa vôbec na niečom e, zhodli. No zahraničná služba bude už musieť rozmýšľať o tom, že koľko ľudí uh, ubytuje v tejto budove. Uh, veľko, priestorové kancelári a potom uh, veľké uh, recepčné priestory pre ministra vnútra USA alebo prezidenta Číny Uh, príjmali, určite e, to nejde, takže určite e, treba e, mať primerané umiestnenie personálu aj priestory, pretože musia pracovať na príslušnej rovni v zahraničnej službe. Musia to teda rozumne prispôsobiť a myslím si, že ako som aj chápala predsedu, diplomatická služba prináša také požiadavky, ktoré nie sú zločiteľné s normálnou kancelárskou budovou a musia mať aj istý štatút e, ako budova a na tom sa musíme zhodnúť v rozpočtovom výbore. Jediná vec, ktorá mi zatiaľ robí obavy a e, sa čudujem, prečo to ešte nebolo preskúmané. E, budova Lex tam rada robila toľko ťažkosti a boli by toľké ťažkosti s prebudovaním, že budova Lex vypadáva. Budova Šarlemáň eh, tiež neprichádza do úvahy a jediné, prečo ma napadla budova Bredel, pretože už to je, už to bol hlavné sídlo predsedničky komisie a preto eh, je to ináč vybudované. No ako spravodajkyňa nemôžem preveriť, a doterajšie argumenty sa hlavne týkajú masívneho predlžovania doby a toto by bol argument e, aj k nákladom. Čo neakceptujem je, že napriek tomu e, by e, celá budova Capitol musela byť prenajatá pretože už e, teraz e, sú voľné plochy e, v iných budovách a preto neviem, či, prečo by sme si mali celú plochu budovy kapitol prenajať. to by stačilo, aby sme zmenili funkčnosť už existujúcich priestorov No problém mám, že ešte som od SOD nepočula vôbec žiadnu reakciu. Takže my tu sedíme teraz a pozerám sa na kolegov z SAD a nikto sa nechce vyjadriť. Pretože už dnes musíme dospieť k nejakému smerovaniu. Teda čas je dôležitý. Pre mňa je tu táto otázka či možnosť 1 alebo 2. Nechcem za budovu brať alebo budovu kapitál rozhodnúť, ani nechcem nútiť toto rozhodnutie. To definitívne nemôžem posúdiť, pretože neviem, ako to definitívne bude vyzerať, pretože máme alternatívu, čo týka čísel aj dátumov. No, tie náklady boli e, také, nadmerné, že je to teraz e, zo z mojej strany zlé predstavy, ktoré nechcem vyjadriť. Analýza je pomerne ťažká, musíme vypracovať presnú analýzu k budove Bredel a tam má 15 000 štvorcových metrov v oboch budovách Bredel 1 a Bredel 2 Mm, je tam k dispozícii viac zariadení a povedali mi, že tieto sú technicky staré a tie musia byť zmenené náležite. A čo týka týchto nákladov, nie je to také jasné. Pán Sullivan a generálny riaditeľ to jasne povedali, že chcú sa zmestili do rozpočtu. Mne nejde o to, aby sme sa zmestili do rozpočtu, ale že koľko nákladov nám vyplyne z tejto budovy a zo zmien. A koľko nás to teda nakoniec bude naozaj stáť aj k tomu, čo musíme mesačne platiť a aké bude dodatočné náklady, ktoré budeme mať sami na pleciach a čo dostaneme kvôli situácii s FIPS a s e RD a s ďalšími prestavbami príjmacích priestorov a tlačových a konferenčných. Je tu veľa nutných požiadaviek, ktoré nemôžeme len tak zamietnúť a musia zodpovedať účelu zahraničnej služby. Takže je tu jednoducho nutnosť, aby takéto zariadenia boli k dispozícii a tieto nemôžeme spochybňovať ako rozpočtový výbor. Ja chcem vedieť od SAD, že aký smer oni predvídajú, aby sme vedeli, aké ďalšie opatrenia eh, my dáme zahraničnej službe. Merci, madame le rapport. Ďakujem pekne, pani spravodajkyni. A keďže chcem odpovedať na vašu, vaše želanie, e, tak teraz pán Gajer požiadal o slovo v mene socialistov ako reakcia na vaše slova. E, ja e, nemôžem odolať čarovnej kolegyne, keď ma vyzvala, aby som sa vyjadril No musím na začiatok povedať, e, že e, moje vyjadrenia berte ako vyjadrenia v zátvorkách, pretože za to zodpovedajúci e, kolega a náš tieňový spravodajca za politiku budov je kolega Maňka, ten tu nie je. No, my obaja sme sa už neformálne rozprávali a mne sa podarilo z tejto pozície nastrašiť podpredsedu eh, našej skupiny, čo sa týka expertízy budov a chcem ešte eh, vyjadriť niektoré fakty. Keď je ako eh, bývalý poradca si predstavím mm, predstavu fondu s nehnuteľnosťami, my, ktorí hľadá budovu na konkrétny účel a keď to má čisto ekonomické záujmy, aby e, náklady na takúto budovu čo najviacej minimalizoval, takže z toho to papiera vidím, že Bradel je, tak povediať, kandidát číslo 1. Ale v súčasnosti tak povedať, argumenty pre bezpečnosť a pre dostupnosť e, alebo dispozíciu priestorov už existujú teraz a zariadenia, ktoré nutne potrebujeme v tejto budove, aby to mohlo splniť účel e, hlavného sídla zahraničnej služby. Zdá sa mi, že teraz v Bredeli sú lepšie splnené ako v alternatívnej budove. Takže keď si čisto premyslíme, koľko nákladov by stálo, aby sme premenili tieto obe budovy e, na sídlo zahraničnej služby, tak z toho, čo ja vidím teraz, tak by Bradel bol kandidát číslo 1. Ja to mám aj teraz e, dojem, že e, musíme ešte pracovať na podkladových faktoch my sami nedokážeme prijať e, roz, odporúčanie. Mm, keďže tu Vladimír Manka nie, tak neviem, ako on rozpracoval túto vec, možno má aj iný názor ako ja. Preto hovorím, že e, moje vyjadrenia sú len v zátvorkách, ale keď tu je táto výzva, e, aby sme o tom ešte raz hovorili, o tom smerovaní. Ďakujem pekne. Dobre. Neviem, či vám to veľmi vyjasnilo veci, ale ja teda mm, skúsim mm, taký návrh a potom spravodajkyňa to uzavriem. Ja mám taký pocit v rámci výboru pre rozpočet a tak eh, aj zo strany spravodajcov, že je potrebné určite veľa vecí vyjasniť. Ja by som trval na tom, aby sme sa dohodli na stanovisku dosť rýchlo. Určite potrebujeme čas na to, aby sme si vyjasnili veci, ale nemôžeme čakať ešte ďalšie tri mesiace. Máme tu problém prevádzkových nákladov u činnosti celého systému. Takže v nasledujúcich týždňoch baronka Eštonová a takisto ESVČ budú bude, musieť riešiť veľmi komplikované veci, ktoré sa, s ktorými sa nedalo rátať v minulosti. Čo my im budeme môcť poskytnúť eh, trvalé obydlie, kde budú všetci zoskupení, tým efektívnejšie budú vykonovať eh, túto úlohu a bolo by to veľmi nepríjemné, keby na základe toho, že prišlo k určitému omeškaniu eh, v tom, aby sa na konci si už konečne usídlili v tomto novom obiedli, tak by, že by pracovali neefektívne, pretože budú strácať čas koordinačnými stretnutiami a tak ďalej. A medzi tým my už musíme začať vytvárať túto spoločnú kultúru, ktorá je veľmi dôležitým bodom. My v parlamente vieme, že sem tam e, sú e, menej a viac dôležité veci a naozaj potrebujeme pre nich zabezpečiť e, nehnuteľnosť, kde budú môcť pracovať. Ja by som teda bol pokúšaný povedať asi toľko, že zatiaľ teda sa nerozhodneme pre jedno alebo druhé riešenie. Potrebujeme, aspoň mne sa zdá viacej informácií, pokiaľ ide o presné otázky, presné detaily, ktoré tu spomenula naša spravodajkňa na jednej strane a na druhej strane potrebujeme viacej informácií ohľadom uskutočniteľnosti možnosti predal, pretože pokúša to našu spravodajkyňu, takisto aj pána Gejera, ale zároveň, ako povedal pán Sullivan, to je v podstate taký orchester bez hudby. Čiže ak chceme naozaj mať predstavu o tom, koľko by stala prestavba bredov, tak potrebujeme vedieť vyčíslené tieto náklady, cenu za presťahovanie, takisto za prenajom v súčasnosti teraz, koľko to stojí v Bredeli a koľko by to stálo potom, tak ako sme to robili pri Lexe, pri Charlemane alebo pri budove Eastman. Alebo všet, pri všetkých ďalších eh, budovách, kde sídli Európskej inštitúcie. Mne sa zdá, že by sme mali môcť o niekoľko dní, nie už teda mať to konečné, úplné prehodnotenie, tú úplnú bilanciu, ale viac menej predstavu o tých nákladoch a takisto aj harmonogram. Čo tým chcem povedať? Vzhľadom na právnu situáciu a tak ďalej. A toto všetko by nám malo pomôcť, aby sme čo najideálnejšie 7. Eh, februára na našom ďalšom zasadnutí, to je o 10 dní, máte do dispozícii dostatok informácií, aby sme sa viac menej rozhodli medzi týmito dvoma možnostiami my. Pani spravodajkyňa, zdá sa vám, že toto je rozumné riešenie? Myslím si, že nepotrebujeme nejakú e, rozsiahlu analýzu, potrebujeme priestorovú analýzu a potom takú analýzu vecných potrieb e, viete, e, nesmieme veci časovo veľmi už naťahovať, pretože to by mohlo spôsobiť zásadný problém pre tú službu. No to však znamená, že SVČ a hlavné DG budget bude musieť spolupracovať. Určite sa to dozvedeli, možno bez prekvapenia, ale aj určite s veľkým uspokojením, že naša spravodajkyňa by im chcela ich chcela pozvať, poslať niekde inde, ale nie príliš ďaleko. Dass in der Haushaltsausschuss nicht in das letzte Loch setzen möge, <laughs> sondern im Ordnung. Ja si myslím, že e, skutočne treba mať e, také priestory, ktoré budú vyhovovať. Áno, my samozrejme vás nechceme zaslať až tak ďaleko ani komisára, ani generálneho riaditeľa DG Budget, pretože toto by malo veľmi nepríjemné kolaterálne dopady. Takže vám chcem navrhnúť, pán riaditeľ, Takže týmto by sme to ukončili. Ďakujem pekne za to, že ste prišli. Vidíte, že viac menej ideme tým istým smerom ako vy. Čiže naozaj nám neleží na srdci ani jedna alebo druhá možnosť. Skôr chceme teda mm, sa rozhodnúť správne, chceme zabezpečiť také riešenie, ktoré vám teda už potom konečne navrhneme, ktoré bude mať menej nedostatkov ako tá druhá možnosť. Chcem teraz poďakovať eh, zástupcom DG Budget, pretože oni nás opúšťajú, aby hneď mohli začať eh, tie svoje výpočty a budem sa snažiť spolupracovať s vami, aby sme teda túto záležitosť eh, čo najskôr ukončili, možno, ak to bude v našich silách do toho 7. februára, aby sme mali tú konečnú možnosť. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Ešte máme taký maličký bod pred nami, kde Monika nám musí takisto povedať svoje stanovisko. Ide o nehnuteľnosť v Helsinkách. Teraz vás som, nevyháňam, hej, len vás uvoľňujem, aby ste vedeli, že nechcem vás vyhnať z tejto našej sály. Monika, Helsinky, čo nám odporúčate? Musím povedať, chvála Bohu, že je to absolútne nekomplikovaná záležitosť. V Helsinkách ide o informačnú kanceláriu v Helsinkách. Jednoducho musíme sa vysťahovať z doterajších priestorov. E, nie je e, skutočne už možnosť tam zostať. Musíme sa presunúť do nového. Výhoda toho pôvodného bolo, že to bolo relatívne lacné ale jednoducho už to nie je vyhovujúce, e, má, má svoje nedostatky. E, viete, tak či onok e, bola potreba nájsť nový priestor pre túto informačnú kanceláriu. Aj bola trošku tak bokom, ale tá, to nové miesto, tie nové priestory pre informačnú kanceláriu, tie sú dostupnejšie. 35 ľudí 11 z parlamentu, zvyšok z komisie nájomné náklady 726 tisíc, celkové e, náklady na nájom 7,3 e, milióna. No a pokiaľ by sme tam zostali dlhšie ako 3 roky, tak, tie, e, tak by, sa, by sme získali veľmi zvýhodnené náklady na prenájom, pretože by v podstate by to kleslo na 580 tisíc. Máme ešte potrebu investovať okolo jedného milióna, milióna milióna. E, musíme si to prerobiť. Prekvapenie, prekvapenie, kto vlastní tú budovu AXA. O nej sme už hovorili dnes dosť veľa. Fakt je ten, že tie náklady na prestavu 60% z nich bude, e, bude znášať komisia. A, e, toľko je to pomerne jednoduchý prípad a verím, že dostaneme bezproblémovo odsúhlasenie tohto riešenia. Ďakujem. Dobre. Čiže vaše odporúčanie je to, že nemáme žiadne stanovisko. Možno niekto u AXI e, práve teraz nás pozoruje ako špion, aby videl, že aké sú všetky tie naše projekty, pokiaľ ide o e, nehnuteľnosti. Takže spravodajkýňa navrhuje, aby sme nepredkladali stanovisko, kto je za, kto súhlasí so spravodajkýňou, zdvihnite ruky, kto je proti. Ďakujem, kto sa zdržal, jeden sa zdržal. Výbor pre rozpočet sa teda oboznámil s týmto projektom a domnieva sa, že môžeme ho schváliť bez toho, že by sme ho predtým preskúmavali. Takže my sme v podstate vyčerpali náš program schôdze. Chcem vám pripomenúť, že naše ďalšie zasadnutie bude 7. februára, len na pol dňa, o 15. A 18.30 budeme mať eh, stretnutie koordinátorov. Ďakujem pekne a tým pádom je zasadnutie ukončené. Ah, la, la, la, la.